So, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen zu... Kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na dnešnej schôdzi výboru pre zamestnanosť. Hneď v úvode vítame Marian Tyson, našu pani komisárku, ktorú sme si dnes pozvali v rámci bodu 3 programu. Prvá časť našej diskusie o študovanom dialógu, pokiaľ ide o pracovný program na tento rok a budúci rok. Upozorňujem na to, že dnes máme trošku viac času, než tomu býva na stretnutia s komisármi. A ja dúfam, no dobre, už eh, máme to čas trošku menej, trošku času už uplynulo, ale dúfam, že nám to bude postačovať na naozaj kvalitnú diskusiu. Program, eh, predpokladám, že nikto nemá žiadne námietky, takže program je schválený, to je prvá vec. Druhá vec, dnes máme k dispozícii všetky jazyky okrem finčiny, chorvačtiny a irčiny. Aj malština je, ale pána Kazu tu nemáme. Takže keby prišiel, tak si užije malštinu. A máme tu ešte aj návštevníkov, pani Úskok, je ich 10 zo švedských odborov SAKO, takže vítajte tu kolegyne, kolegovia, vítame vás. Tretie oznámenie o poslednej pracovnej skupine v súvislosti s Gréckom. 15.3. bola táto schôdza George Katorgalos, tam bol, hovorili sme s ním o stave rokovaní, hlavne pokiaľ ide o tému reforma dôchodkového systému v Grécku. Čiže o detailoch sme sa nechali poinformovať e, podrobne. Hovorili sme o nezamestnanosti mládeže a o práci na čierno v Grécku, čo je naozaj podstatná téma. Otázka utečencov v Grécku naozaj mimoriadne aktuálna a čo môže urobiť Európska únia v tejto súvislosti. Hlavné charakteristiky eh, tejto dôchodkovej reformy nám boli predstavené a spustíme ďalšiu monitorovaciu skupinu. Mala začať minulý týždeň, ale Gréci nás informovali o tom, že vzhľadom na termíny by boli radi, keby sa to posunulo na neskôr, pretože mali naozaj kopu práce v rámci príprav diskusie v Euroskupine o teda situácii Grécka. Čiže tá skupina výboru pre zamestnanosť bude musieť vycestovať neskôr. Vo štvrtok o tom budeme hovoriť na koordinátoroch. Ďalej, medzičasom prebehla delegácia do Bratislavy, kde sa chystá predsedníctvo Slovenska bola hĺbková diskusia s ministrom pre prácu, sociálne otázky, e, rodinu a s členmi výboru pre európske záležitosti a sociálne veci v parlamente. Stretli sme sa sociálnymi partnermi a so zástupcami občianskej spoločnosti, s organizáciami. Čiže máme taký obraz o tom, čo chystá slovenské predsedníctvo. Ďalší bod to je kampaň ILO, pokiaľ je o ratifikáciu protokolu proti otroctvu. Dnes po skončení nášho zasadnutia o 18.30 bude na druhom poschodí Balcony Era sa to volá, tam bude podujatie, spustenie novej kampane ILO na podpis teda vyzývajú sa členské štáty, aby podpísali protokol proti otroctvu. Takže vás pozývam na toto podujatie. Príďte. Ďalší, už posledný bod v rámci oznámení. 30. maja bude zasadať EMPO od 15.30 do 19.00. Je to taký nebežný čas. Hlasovania budú od 17.00 tak aby sa dalo lepšie spojiť s vycestovaniami a s ďalšími termínmi, aby sme dobre využili aj tlmočnícky čas, čiže od pol štvrtej do pol osmej. Bude to v miestnosti, ktorú vám oznámime a aj program, vlastne aj tá miestnosť, aj ten program zostávajú také, aké vám boli odkomunikované, to tom sa nemení nič. Dobre, takže toto moje oznámenia v úvode schôdze. A teraz sa sa k bodu programu číslo 3. Časť štrukturovaného dialogu s komisiou. Ešte raz tu srdečne vítam pani komisárku. Spúšťame diskusiu. Ako prvá dostane slovo pani Tyson a potom tieňoví spravodajcovia a potom bežný postup. Slovo dostanú ďalší individuálni členovia výboru. Takže dávam slovo Marian Tyson. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Keď som vám predstavila pracovný program komisie na tento rok v rámci posledného štúrneho dialogu v novembri minulého roka, tak som vám povedala, že tie výzvy, ktoré Petropov stoja, spôsobujú, že sa nemôžeme tváriť, že je situácia bežná, biznis as usual a že musíme spolupracovať, aby sme dosiahli výsledky. Odtedy sme to spoluprácu toho aj veľa dosiahli, vydali sme oznámenie, pardon, odporúčanie, aby sa dlhodobo nezamestnaní stali späť na trh práce a s vašou prácou a úsilím sa nám podarilo uzavrieť aj rokovania na vytvorenie platformy pre prácu na čierno a pokiaľ ide o reformu Euresu, teda Európskej siete na hľadanie práce, ešte raz vám ďakujem. Ďakujem pánovi Pirinskému, pánovi Beckerovi, ich teraz pravodajcom za eh, ich prácu na týchto otázkach, ale nesmeme zaspať na Vavrínoch, pretože od novembra minulého roka Európska únia, naša jednota, bola opakovane skúšaná od jednej krízy k druhej, terorizmus, utečenci a potom znova terorizmus, bohužiaľ. Takže to sú výzvy, ktoré e, pred nami sú a oni vlastne e, sú takou skúškou našich hodnot, e, našich štruktúr a pripomínajú nám, že je naozaj veľmi dôležité podporovať tieto naše spoločné hodnoty. Zameriame sa teda, zameriam sa teraz na tie témy, ktoré budú pre nás prioritné. Poprvé, sociálne práva. U 8. marca tohto roku som vám v plene predstavila návrh Európskeho piliera pre sociálne práva. Naše sociálne hospodárstvo e, stojí práve na tomto pilieri. Mnohí ho obvinujú, e, pardon, obdivujú a e, vlastne stojí na takej rovnováhe medzi modernou ekonomikou a silnou sociálnou ochranou Silné hospodárske výkony nášho hospodárstva idú ruka v ruke so zlepšenou kvalitou života pre všetkých Európanov. A, ale táto rovnováha je tým, čo vždy charakterizovalo náš európsky sociálny model, ktorý si tak vážime. Tento model naozaj prispel k blahobytu a k pokroku v našich spoločnostiach. Je to naozaj základný prvok nášho rastu, rieši nerovnováhy, nerovnosti a sociálne znevýhodnenie otvára príležitosti pre všetkých a je to taký aj ekonomický stabilizátor. Ale nemôžeme ignorovať tú skutočnosť, že teraz žijeme v novej ekonomike, v novej spoločnosti, v takej, ktorú riadi globalizácia, digitalizácia a nové inovatívne modely podnikania a biznis modely. Čiže naozaj je na čase mať naozaj otvorenú úplnú diskusiu o tom, či sociálny model ešte stále vyhovuje súčasným potrebám. Musíme si položiť otázku, či naše sociálne politiky naozaj podporujú občanov, či naozaj chránia eh, zamestnancov pred rizikami, či naozaj môžu na trhu práce zamestnanci svoj potenciál dosahovať a či sa môžu plne zúčastňovať v eh, spoločnosti. Potrebujeme si uvedomiť aj potrebu posilniť konkurenceschopnosť a stabilitu našej ekonomiky z oči voči šokom, hlavne v eurozóne. Toto musíme urobiť vďaka kompasu obnovenej konvergencie a práve eh, z tohto vychádza aj ten pilier sociálnych práv. My sme načrtli takýto pilier, eh, teraz to pripomienkuje, sa, sa to pripomienkuje so všetkými aktérmi na európskej úrovni a tiež štruktúrované konzultácie prebiehajú aj s sociálnymi partnermi. Ja viem, že aj vy sa tým budete zaoberať s pánom Larsenom minul, pardon, budúci mesiac. organizujú sa ešte aj podujatia na túto tému v členských štátoch a komisia sa rada zúčastní. Ak chcete aj vy niečo zorganizovať vo vašom volebnom obvode, tak aby tá diskusia naozaj prebiehala po celej Európe, úplne všade, dokonca aj na námestiach a kaviarniach. Diskusia prebieha aj na pôde medzinárodných organizácií. Budúcnosť práce bola pre si v Davose, v OECD a aj v ILO. A je dôležité, aby sme aj my o, to vnímali komplexne. Problémy sú spoločné a aj riešenia sú také, takže sa teším na vaše príspevky. 2. marca, pardon, 8. marca, ten istý termín 8. marca, som predložila návrh zacielnej revízie smernice 96 o vysielaní pracovníkov. Ja viem, že pre niektorých z vás tento návrh je unáhlený alebo zachádza príliš ďaleko. Iní zase majú pocit, že prichádza prineskoro alebo že nezachádza dostatočne ďaleko. Ja vítam menovanie dvoch spravodajcov pre túto tému, pani Mohan Šachte a pán Jungherius. A som presvedčená, že zohráte dôležitú úlohu, keď sa bude o tom e, návrhu diskutovať v parlamente. Ste viete, že komisia dostala 14 stanovisk z národných parlamentov. Tieto stanoviská predstavujú 22 z 56 e, hlasov národných parlamentov a to znamená, že to číslo 19, teda minimálna hranica pre žltú kartu, že toto bolo splnené. Je dôležité, aby vnútorný trh podporovali občania a podniky a aby naďalej sloboda pohybu osôb bola zachovaná vychádzajúc z pravidel, ktoré sú jasné, spravodlivé pre všetkých a ktoré sa budú naozaj aj vymáhať. My si myslíme, že náš návrh je vyvážený a že rešpektuje princíp subsidiarity ale samozrejme, že naozaj zvážime obozretne názory všetkých parlamentov, ktoré sa na nás obratili. Takže tie stanoviská, ktoré sme dostali od parlamentov, detálne zanalizujeme. A tam tie komentáre sú naozaj rozličné a potom kolegiálne budeme hovoriť o tom, ako bude komisia ďalej postupovať. Potom Európsky akt e, o prístupe pre osoby s postihnutím. Ja som minulý rok v decembri v pléne avizovala prijatie návrhu Európskeho aktu dostupnosti a ja som rada, že odtedy sa nám podarilo dosiahnuť e, pracovné skupine pre sociálne otázky k značnému pokroku. Bolo to počas holandského predsedníctva. Ešte nemáme spoločné stanovisko členských štátov, ale po politickej dohode na návrhu komisie, pokiaľ ide o prístupnosť eh, webových stránok verejného sektora, toto je teda smernica. Takže po eh, tomto eh, prijatí dúfam, že ministri v rade urobia, čo bude v ich silách, pokiaľ ide aj o tento Európsky akt o, o dostupnosti. Výbor EMPL musí byť pritomný v tejto diskusii, pretože vy vypracujete stanovisko k tomuto aktu, no a my sme vám samozrejme k dispozícii pokiaľ ide o ďalšie diskusie a prípadné potrebné objasnenia. Pokiaľ ide o osoby s postihnutím vo všeobecnosti, ja vítam správu vlastnej iniciatívy Helgi Stevens, implementácia dohovoru OSN o právach postihnutých. Pokiaľ ide o záverečné pozorovania UNCPRD výboru. My e, momentálne pripravujeme právu o pokroku, pokiaľ ide o stratégiu EU pre osoby s postihnutím. postihnutím. Trvá to trošku dlhšie, vzhľadom na množstvo reakcií, ktoré sme vo verejnom pripomienkovaní dostali. Dostali sme ich viac než tisíc a väčšina z nich e, práve od osôb s postihnutím. Ďalej revízia existujúce legislatívy o bezpečnosti práce a zdraví na pracovisku. Viete, že sme sa zaobrali hlavne karcinogennými a mutagennými látkami. Ochrana zamestnancov je e, samozrejme podstatná pre sociálnu Európu. Ja som vás minulý rok informovala, že e, zamýšľame posilniť e, zoznam v rámci smernice o karcinogénoch a mutagénoch, že tam má byť viac látok, a 13. mája, pred pár týždňami sme to aj splnili, navrhli sme zmeny, novelizáciu tejto smernice tak, aby sa 13 eh, takýchto látok dostalo ako nových na tento eh, zoznam. Eh, tieto limitné hranice povedú k zniženiu počtu prípadov rakoviny spôsobenej z povolania. Ako viete, rakovina je veľmi nákladná z hospodárskeho hľadiska a predstavuje obrovské spoločenské náklady. Eh, máme tu eh, látky, ktoré sa doplňa na tento eh, zoznam. Niektoré firmy dobre kontrolujú koncentrácie týchto látok v ovzduší. V každom prípade ale stále spôsobujú, spôsobujú nové prípady rakoviny. Takže my sa snažíme chrániť zamestnancov po celej Európe, e, vrátane e, sektora stavebníctva, ktorý predstavuje takmer 70 všetkých zamestnancov, ktorí e, sú vystavení týmto látkam. Napríklad kryštalické silice sú jednou z takýchto látok, ktoré na zoznam boli pridané. My budeme samozrejme monitorovať nové objavujúce sa rizika a budeme na to reagovať v našej legislatíve. Zdravie a, za, a bezpečnosť našich uh, pracujúcich sú našou každodennou prioritou. Ďalej, vyváženie pracovného a súkromného života, teda ľudia, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov, či sú to deti alebo iní. Chcem sa poďakovať pani Jareň, Marii Jarene za jej úsilie v tejto oblasti. Dnes ráno e, ste mali e, mojich e, zamestnancov na schôdzi spoločnej výboru FAM a EMPO. Ja vítam vašu prácu, správu z vlastnej iniciatívy týkajúcu sa práve e, zosúladenia pracovného a súkromného života. Ďakujem pekne spravodajkyňam pani Blinkevičute a pani Ždánoka a želám im veľa úspechov e, pri dokončovaní tejto správy. Toto je nová iniciatíva vezujúca na stiahnutie návrhu na pozmenenie smernice o materskej dovolenke. Ja si vám dobre uvedomujem, že tá smernica eh, vám bola veľmi blízka, ale iste sa mnou súhlasíte, že blokovaný návrh bez vyhliadky na prijatie, že takýto návrh neprispieval nejako k zlepšeniu status quo, pokiaľ ide o pracujúcich rodičov. Našim cieľom teraz je predložiť širšiu iniciatívu, takú, ktorá zohľadní potreby rodín v súčasnosti, pričom ciele prekladu návrhu naďalej e, zostanú zachované, e, teda zabrániť alebo odstrániť prekážky v účasti rodičov na trhu práce a poskytnúť e, štandardy minimálnej ochrany pre pracujúcich rodičov, teda nielen rodičov, ale takých, ktorí sa starajú rodinných príslušníkov. Kolegyne, kolegovia, Vážené poslankyne, vážení poslanci, už som povedala, že utečenecká kríza Európu a jej členské štáty naozaj skúša. Okamžité potreby utečencov sú jedna vec, je ale potrebné podporiť aj ich aktívnu účasť na spoločnosti a na trhu práce v tých hostiteľských krajinách. Integrácia samozrejme spadá do kompetencií členských štátov, ale my musíme zohrať dôležitú úlohu pri poskytovaní podpory a stimulov pre členské štáty, pre ich aktivity, napríklad podporou výmeny osúčených postupov, zabezpečením včasnej integrácie a zjednodušením prístupu k európskemu financovaniu. Európsky sociálny fond už investuje do mnohých úspešných integračných projektov po celej Európe. je eh, dôležité poskytovať v súvislosti jazykové eh, školenie, eh, obzvlášť pre deti a takisto aj odborné vzdelávanie. Treba takisto posilniť uznáma, uznávanie ich zručnosti a zlepšovať prístup na pracovný trh. Utečenci prichádzajú s rôznymi zručnosťami, ktoré tiež môžu prispieť k našim hospodárstvám. Naša budúca agenda o zručnosti sa bude zaoberať tiež týmito otázkami. Na záver tohto boda, a bodu treba povedať, že náklad na neintegráciu utečencov do spoločnosti budú určite prevažovať nad e, nákladmi, e, ktoré by riešili e, niektoré z vízie, ktoré v tejto súvislosti tu sú. Môže to predstavať výzvu, ale aj značnú príležitosť, ak sa dobre zvládne. Vážený pán predseda, dámy a páni kolegovia, e, nebudem e, tu veľa e, toho hovoriť o agende zručnosti, ktorú som vám predstavila s kolegom Navračičom pred mesiacom, alebo o európskom semestri, ktorý sme minulý týždeň práve uzavreli prijatím odporúčaní špecifických pre krajiny s podpredsedom e, s, s mojimi kolegami e, z komisie vám e, predstavíme výsledky o tri týždne. Chcem len pripomenúť, že komisia si žila obnovené partnerstvo so sociálnymi partnermi, a európskymi inštitúciami a rok po Európsky parlament, Rada, komisia, sociálni partnery dospeli tomuto novému začiatku s konkrétnymi novými akciami E, v súlade s článkom 1.5.3 o konzultácii zamestnancov a o rovnováhe medzi pracovným a, súkromným životom. v budúcich rokoch e, sa budeme ďalej zasadzovať za sociálny dialog, ako e, prezident Juncker povedal, model sociálnej trhovej ekonomiky tu môže fungovať iba, keď tu bude dobre fungovať aj sociálny dialog. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, prezident Juncker spomenul, slúbil, že táto komisia bude robiť e, veľké veci v dôležitých e, oblastiach. Oblast, ktorú sa zabrate vy, je takouto oblasťou. Musíme si znovu získať dôveru všetkých našich občanov tým, že budeme uh, prinašať veľké výsledky, potrebujeme uh, na to vašu spoluprácu a ja sa teším na pokračovanie našej vzájomnej spolupráci v budúcnosti. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, srdečne ďakujem. Teraz zahájime diskusiu. V prvom kole sa vyjadria koordinátorky a koordinátori, či ich zástupcovia. Tomás Mann má slovo ako prvý. Ďakujem pekne, pani komisárka. Myslím, že začína byť zrejme, akým smerom sa eh, musí pohnúť Európska eh, únia. Eh, sociálne práva nemôžu byť opomínané. Máme tu krajiny, ktoré odlišne pristupujú k téme integrácie utečencov. Niektorí nerobia nič a hovoria, že všetko by mali za nich robiť ostatní. Ale my nechceme investovať do toho, hovorí zase ďalší. Takže treba tu nájsť nejaké vyváženie. Samozrejme musia byť e, humánne ubytovaní utečenci, e, nemôžu byť e, ponechaní sami na seba s ich osudom. Takže musí to byť vždy dôstojné ako budú bytovaní, ale zároveň e, sociálno-politické opatrenia e, tu aj musia e, byť. Niektoré členské štáty majú veľmi zaujímavé návrhy. Znište pomerne vysokú úroveň v niektorých krajinách, aby sme tu mali európsku harmonizáciu. To by bolo to najhoršie, keby ľudia mali dojem, že sa už o nich nikto nestará, pretože finančné dôvody sa pretlačujú do politických dimenzií, tak to by bolo veľmi zlé. Ľudia nemôžu mať pocit, že sme ich ponechali samých. E, bojovali sme energicky za e, opatrenia na podporu e, boja proti nezamestnanosti mládeže napríklad. Nemôžeme zredukovať takéto úsilia, takéto kroky, nemôžeme ponechať našich občanov e, samých na sebe, ľudia s postihnutím, e, nezamestnaní, e, ohrozených chudobou. Um, takéto dôležité posolstvo by sme tu mali vyslať. Eh, jeden z nás mal príležitosť eh, pozrieť sa, ako to vyzerá v Silicon Valley. Pozreli sme sa na tých eh, úžasných dynamikov v, na tejto planéte. No a oni hovoria, jednoducho, ak ste dostatočne silní, tak eh, proste zmiznete. Ale e, takto by sme nemali postupovať my. Boli sme na e, univerzite v Berkeley a bolo to veľmi zaujímavé stretnutie s, s profesormi a študentami, ktorí e, si len želali európsky sociálny model e, v USA. Tam vidíte, akú hodnotu máme. U nás to vôbec ľudia takto nevnímajú. Je to niečo samozrejme. My potrebujeme e, obhajcov e, pre túto oblasť. Sociálna trhová ekonomika, všetci povedia áno, ale náš sociálny model s rôznymi národnými odchýlkami, to je, myslím, to, čo je pre nás e, charakteristické. A pokiaľ ide o utečencov, myslím si, že nie je len dôležité, aby sa naučili jazyk krajiny, v ktorej chcú žiť, ale musí mať aj šancu pochopiť jej hodnoty. A to je viac, než len povedať, nauč sa to E, z nejakého papieru. Pozri sa na to, aké hodnoty máme v skutočnosti, ktoré zastávame. Možno niekedy v e, každodennom živote nie sú také známe. Ako utečenec si môžem zvyknúť na nejakú krajinu, e, iba keď spoznám, ako je štrukturovaná, čo k tomu patrí, to je, myslím, veľmi dôležité. Takže áno, máme e, aj čo ponúknuť, e, ale musíte dostať aj možnosť e, nazbierať si takéto skúsenosti, aby ste mohli povedať, že áno, hovoríme áno takéto spoločnosti, poznáme ju, alebo sa vrátime naspäť do domoviny. Ak sa nám toto podarí, budeme tu mať naozaj európsku pridanú eh, hodnotu a my len eh, si želáme, aby eh, sme to takýmto spôsobom pretavili do praxe. Ďakujem, Maria Joao Rodríguez. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rada sa stretávam eh, s pani komisárkou, nielen ako členka tohto výboru, ale aj ako spravodajkyňa pre Európsky eh, pilie sociálnych práv. Vážená pani komisárka, ako veľmi dobre viete, Európska únia je konfrontovaná eh, touto krízou, zasahujúco do viacerých oblastí, ale ak si želáte podporu európskych občanov, Mať silnú sociálnu dimenziu je úplne nutné. A preto vaša práca a naša práca je taká e, dôležitá pre Európsku úniu. Naozaj si vážime prácu, ktorú robíte od e, začiatku vášho pôsobenia tým, že e, snažíte vyvažovať sociálne e, ciele a e, vyvážiť ich s tými ekonomickými cieľmi v rámci európskeho semestra, posilňovaním financovania Európskej iniciatívy pre mládež, podporovaním dlhodobo nezamestnaných a Nedávno ste sa rozhodli prezentovať eh, balíček mobility, vrátanie revízie, smernice o vysielaní pracovníkov. Toto sú dôležité kroky. Napriek tomu eh, si myslíme, že potrebujeme eh, zásadnejšie kroky. A preto táto diskusia o európskom pilieri sociálnych práv je tak významná pretože si myslíme, že to, čo je teraz v hre, je aktualizovať náš európsky sociálny model, aby sme e, sa mohli popasovať s novými výzvami, ako digitalizácia a zabezpečiť, aby všetky typy zamestnancov mohli sa oprieť o určité e, základy sociálnych práv. Na druhej strane sme konfrontovaní s veľmi e, nebezpečnou e, e, špirelou smerujúcou nadol, ktorá podrýva naše sociálne štandardy kvôli tlakom vnútorného trhu, ale aj spôsobu, ako funguje eurozóna. A musíme to zastaviť. To je veľmi nebezpečné pre európsky sociálny model. Myslíme si, že tento pilier sociálnych eh, práv by mal byť eh, tak nastavený, aby sme opäť posilňovali sociálnu konvergenciu v eurozóne. To je veľmi dôležité pre budúcnosť európskeho sociálneho modelu, ale aj pre budúcnosť eurozóny pretože my si myslíme, že nemôže byť eh, trvalo držateľná, ak by to malo byť, ak e, by to malo podrývať existujúce štandardy. Takže tento pilier by mal byť definovaný takým spôsobom, aby sme e, tu vytvorili jasný zoznam sociálnych štandardov, ktoré by mali byť zaručené všetkým typom pracovníkov. E, viete, že e, tieto typy sa e, veľmi menia, obzvlášť v dôsledku digitálnej revolúcie. Po druhé, musíme sa zaoberať trendom starnutia takým spôsobom, že potrebujeme inkluzívne a trvalúžateľné systémy, sociálne systémy pre všetkých občanov. To je ďalšia veľká výzva. Najlepší spôsob e, zabezpečiť ich e, udržateľnosť je zvýšiť miery zamestnateľnosti. To je najsilnejší faktor udržateľnosti. A musíme zajsť e, ďalej e, pri zvyšovaní miery zamestnanosti. E, treba sa sediť na zručnosti, mieru vzdelávania, prístup k celoživotnému vzdelávaniu, ale treba ísť aj oveľa ďalej v oblasti vyváženia pracovného súkromného života, umožniť ženám a mužom veľa aktívnejšiu účasť na trhu práce. To je naozaj veľká výzva nastaviť takto sociálny pilier na aktualizáciu európskeho sociálneho modelu a myslíme si, že by to naozaj mal byť pilier. Pilier, ktorý by eh, ponúkal nástroje s povinným efektom, pretože inak to nebude pilier. A potrebujeme tu mať eh, silnejšie eh, vyváženie toho, ako sa vyvíja Európska únia ako celok. Ďakujem pekne. Ďakujem. Eh, chcel by som ešte pripomenúť eh, rečnícky čas eh, pre koordinátorov dve minúty. Viete, že som veľmi štedrý, ale zase až taký štedrý nemôžem byť a veľkorysý. A teraz pani McIntyre. Ďakujem pekne. Marian Tyson za to, že dnes prišla k nám a ďakujem vám za informáciu, ktorú ste nám práve poskytli. Ja tiež e, zdieľam obavu, že e, sa nejako významne nezamestnanosť e, neznižuje. Aby sa znižila, treba zabezpečiť, aby malé a stredné podniky, ktoré poskytujú 85 pracovných miest, to naďalej aj mohli robiť. Treba zabezpečiť rast a prosperitu a to, aby všetky krajiny EÚ mohli boli konkurencieschopné na globálnej úrovni. Chcem spomenúť dnes dve témy. Prvou je cieľná revízia smernice pre vysielanie pracovníkov. Komisárka, vy ste e, spomenuli e, tie e, odôvodnené e, stanoviská s výnimkou Dánska E, krajiny e, s tou žltou kartou sú e, vo východnej Európe. A jedna vec je, myslím, dôležitá. Treba si zachovať jednotu medzi krajinami EÚ. Nechceme tu zavádzať opatrenia alebo navrhovať veci, ktoré by povedali, ktoré by nejako e, tu vytvorili rozpor medzi kraďami e, e, východu a západu. Tu musíme byť veľmi opatrní a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby komisia sa zaoberala komentármi a naozaj chápala obavy predtým, než príjme akékoľvek ďalšie kroky. A potom je k tomu ešte ďalší bod, ktorý som chcela spomenúť. Bola som jednou z tých, ktorí povedali, že eh, by sme mali počkať, pokiaľ tu eh, eh, neuvidíme smernicu o vymáhaní predtým, než budeme sa zaoberať tým pôvodným vysielaním. Pozícia z druhej strany bola, nuž, ale tu nie, nie je prepojenie medzi nimi. Ale aj v návrhoch komisie tu vidíme odkazy E, smier na e, cieľené, cieľnú revíziu e, stránky, ktorá je súčasťou smernice z roku 2014. Takže dokonca v návrhu sú prepojenia. Preto tu mám naozaj obavy v súvislosti s tým, v akej rýchlosti sa tu postupuje, pričom si myslím, že by bolo lepšie čakať. Ďalšia vec, na ktorú som sa chcela spýtať, to je revízia oš aký Mohli by ste nám eh, povedať k tomu niečo bližšie a kde sa nachádzame v oblasti otvorených konzultácií, ktoré nám boli slúbené eh, vo, sled, eh, vo svetle posledných dohôd v oblasti lepšieho zákonodárstva. Chcela by som sa spýtať, ako zabezpečiť, aby to preskúmavanie bolo transparentné, pracovný eh, dokument komisie by sa mal ehm, tomuto, tomuto eh, orgánu eh, dostať k dispozícii. Doteraz nevideli žiaden pracovný dokument komisie. Takže mohli by ste nám povedať, ako komisia sa snaží zainteresovať jednotlivé strany a členské štáty, aby bolo možné sa poučiť aby e, sme tu mali napokon e, zákony, ktoré sa ľahko uplatňujú a sú efektívne. Jetzt Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να την κυρία Επίτροπο εδώ. Ďakujem pekne, slušne vás vítam, pani komisárka. Musíme sa pridržiavať faktov a musíme tu byť otvorení a úprimní. Komisia by chcela dosiahnuť svoje ciele, ale vidíme e, e, v prípade cieľov pre zamestnanosť a cieľov na rok 2016 nebude to ľahké. E, nie je tu dôvera voči komisii, pokiaľ ide o smernicu o vysielaní pracovníkov. A keď sa e, snažíme európske, e, európske systémy, sociálne systémy, o tom sa bude diskutovať aj e, v súvislosti s balíčkom mobility. Vidíme, že tu nastávajú posuny, zdržiava sa. A potom sociálne aspekty, tam sú veľké rozdiely. Na juhu jeden zo štyroch, každý štvrtý, 24 obyvateľstva teda je na e, hranici chudoby. A štatistiky ukazujú, ako to vyzerá v strednej Európe. No a e, zoberme si potom aj situáciu v Nemecku. No a k e, zamestnancom tam ste e, naozaj, e, e, tam už máte naozaj nútenie k migrácii. Ľudia, ktorí jednoducho nenachádzajú pracovné miesta, sú nútení migrovať z juhu a z východu do krajín, kde je rast. A my ako ľavica, skupina GUNGL, trváme na našej, našom stanovisku. Smernica o vysielaní pracovníkov by mala požadovať rovnaké, rovnaký príjem za rovnakú prácu na rovnakom mieste. A okrem toho treba chrániť všetky sociálne práva výsledných e, pracovníkov, tak ako je tomu zvykom v e, krajine, kde e, teda boli vyslaní. Treba sa zaoberať aj sociálnou ochranou a dôstojnou prácou. Pani komisárka, v tejto súvislosti mám dve otázky. Prvá otázka, čo komisia zamýšľa na e, garantovanie všetkých týchto sociálnych práv e, vyslaných e, pracovníkov. Pokiaľ ide o prepracovanie tejto smernice, tu sme trošku v takej slepej uličke. A všetky základné a sociálne práva by sa mali ochrániť v rámci balíčka mobility. Ďakujem. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, Jan Hákin Ehm, mám to tak chaoticky všetko poznačené, mám tam trošku priveľa ehm, mien a tak sa stalo, že ehm, vlastne pani spravodajkyni som neudelil doteraz slovo. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nie je to žiadny e, problém, ale už som si myslela, že budeme musieť na seba viacej upozorniť, aby som mala niekoľko pripomienok k tomu, čo bolo povedané k sociálnym právam. Pretože to, že zamestnanci sú chránení, má svoj účel. Všetci už uznávame, že máme digitálnu e, ekonomiku, e, veci sú vzdielané a vieme, že e, pracovníci napriek tomu e, prepadávajú e, touto e, sieťou, ktorá má poskytovať e, ochranu a flexibilitu v niektorých prípadoch. Avšak pre mnoho e, pracujúcich e, tí sa snažia nahradiť si veľmi nízky príjmy, nie sú sociálne zabezpečení, nemajú k dispozícii e, dovolenku e, platenú a myslím si, že tieto piliere sociálnych práv e, musí chrániť predovšetkým tých, takýchto pracovníkov a musí obsiahnuť aj týchto vysokorizikových pracovníkov, nielen pracovníkov vo všeobecnosti samozrejme, čo je dôležité pre ALDE, je pozrieť sa na nerovnosť e, z perspektívy toho, akým spôsobom e, nerovnosť ovplyvňuje rast. A samozrejme, vyzývame komisiu, aby sa pozvala na zelený dokument predtým, než príjme politické rozhodnutia. A čo sa týka agendy a programu nových schopností a nových zručností, tu eh, hľadáme koordinovaný dialog medzi eh, aktérmi eh, pracovného trhu a medzi členskými štátmi, aby bolo zabezpečené to, že sa zdôrazňujú tie zručnosti trhu práce, ktoré budú potrebné v budúcnosti. Čo sa týka aktu prístupnosti alebo o prístupnosti, som veľmi rá, rada, že tu bude e, dohoda, pretože naozaj potrebujeme nadviazať na dobrú prácu, e, ktorú sme odviedli e, pri webových stránkach verejného sektora. Čo sa ďalej týka práv pracujúcich, pre niektorých sú príliš rozsiahle, pre niektorých nestačia. Avšak zdá sa mi, že tie výhrady, ktoré odzneli, sa týkala povinného predlžovania kolektívnych e, zmluv. A to sa je práve niečo, čo je v kompetencii členských štátov. Napríklad e, e, niektoré krajiny, napríklad Bulharsko, vítajú takúto možnosť, avšak hovoria, že sa to nemá diať administratívnym, administratívnou cestou. Avšak hovorili sme aj o tom, ešte 10 sekúnd, v súčasnej e, smernice je e, príjem definovaný ako domácou praxou. A hovorí sa o dvoch vetách e, v tejto smernice, ktoré keby neboli obsiahnuté, by naozaj spôsobili veľký rozdiel. Takže komisia sústredí sa na to, zaujíma sa o to, aby sa zlepšilo fungovanie. A veľmi súhlasím s mojou kolegyňou pani McIntyre a nemôžeme si dovoliť, aby sme mali eh, taký veľký, taký veľký priepasný rozdiel medzi východom a západom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za zelený Jean Lambert. Ďakujem veľmi pekne pani komisárka za veľmi užitočnú výmenu názorov, ktorú sme mali aj v minulosti. Ja mám niekoľko konkrétnych otázok, ale predtým, než s ním pristúpim, e, zareagujem ešte na mojich predrečníkov, pretože e, toho, čo sme teraz v súčasnosti svetkami v Európe, e, vidíme nárast autoritárskych, šovinistických a rasistických hnutí. A to, čo robia, je, že nie len odvádzajú pozornosť na skupiny, ktoré môžu pripísať vinu, ako napríklad eh, moslimské eh, komunity, avšak eh, poukazujú aj na problémy, ktoré sú čiastočne založené na pravde. A to, že v Európe rastie nerovnosť a Európa na túto nerovnosť nejakým spôsobom nereaguje. A v prípade e, takéto nerovnosti je vaša úloha absolútne kľúčová aby ste pôsobili eh, v Európskej komisii a bojovali proti nerovnosti v Európskej únii. A hovoríme aj o sociálnom pilieri. Ten nemôže byť iba akousi zbierkou vecí, ktoré robíme dnes tak či tak. Musí vytvárať víziu, akým spôsobom chceme aby sociálne práva boli implementované v Európskej únii a čo Európska únia môže dať európskym spolo, e, spoločenstvám, aby ich zrovnoprávnila. Takže ja si myslím, že prístup, ktorý Európska komisia e, zaujala, je síce inkluzívny, avšak e, musí existovať veľký tlak nielen z vašej strany, ale aj zo strany ostatných komisárov, aby sa naozaj sformulovala Eh, odpoveď na šovinistické tendencie v Európskej únie. A teraz prejdem k špecifickým bodom toho, čo ste spomenuli. Samozrejme, eh, čo sa týka smernice o eh, pracujúcich, tá bude na stole v nadchádzajúcich mesiacoch a ja podporujem tie body, ktoré hovoria o tom, že musíme bojovať proti tomu, aby sa prehlubovali rozdiely medzi východom a západom. A zaujímala ma, čo komisia chce urobiť, aby dala väčšiu E, váhu národným parlamentom, ktorí majú teraz e, rolu a právomoc e, žltej karty a akým spôsobom sa to odrazí aj v iných členských krajinách pri príjmaní tejto smernice. A tý časový rozvrh predpokladáte pretože prebehlo množstvo diskusí o výsledku e, k tomu, k čomu má dojsť. A po druhé, a toto je pre moju skupinu veľmi významná časť toho, kam by sme sa mali pohnúť e, s európskym trhom práce. Čo plánujete urobiť e, s agendou zelenej zamestnanosti a či máte nejaký časový harmonogram ako bude komisia. komisia. Myslím si, že komisia e, urobila veľmi dobrý kus práce a ako na to nadviažete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne Laura Adža za EFDD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Opätovne by som chcela pani komisárku privítať, e, čo sa týka sociálneho modelu, ktorú navrhne e, Európska únia. Hovoríte, že to je namierené na občanov. Ale nie je to tak a toho je príkladom e, Grécka a jeho občanov, že jednoducho si Európska únia neplní svoje, e, euro, e, svoje e, ciele. V Grécku žije viac ako 500 tisíc detí pod hranicou chudoby. Nemyslím si, že môžeme teda hovoriť o vhodnom modeli, ktorý by bol e, robustný, pretože tieto bojujú naozaj s prežitím. Preto je veľmi dôležité pristúpiť k tomuto e, problému odvážnymi činmi a v menšej miere slovami, čo sa týka špecifických odporúčení e, pre jednotlivých krajín, a ktoré nám predniesli pán Dobrovský a Moskovici. Ja môžem povedať, že mám naozaj strach, pretože vidím, e, čo čaká krajiny. Sú to štruktúrálne reformy, ktoré budú postavené na krvi a slza a e, e, ktoré budú vytvárať viac chudoby, viac nezamestnanosti, ktoré sú absolútne bezprecedentné od druhej svetovej vojny e, v Európe. Takže očakávam naozaj udatné a mm, dobré riešenia. A to je skutočná úloha komisie. Ehm, predseda Juncker musí mať e, výsledky, musí sa sústrediť na malé a efektívne e, projekty, ktoré vytrhnú z absolútnej chudoby milióny e, občanov, ktoré v súčasnosti nemajú prístup k základným hmotným statkom. A to by malo byť našou úlohou. Chcela by som vyzvať, že odteraz až do konca môjho pôsobenia v parlamente môžem s vami hovoriť a sústrediť sa na e, tento cieľ. Naozaj vytrhnime z chudoby európskych občanov, ktorí sa v nej dnes už nachádzajú. Ďakujem e, veľmi pekne, pán Marta. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa naozaj srdečne poďakovať pani komisárke Tyson za to, že prišla. Dnes popoludní sa s nami pozhovárať o šiestich prioritách tak som aspoň ja e, vycítal, e, vycítil, pokiaľ ide o priority na tento rok a rok budúci. Na zesto vecí, e, proti ktorým nemôžeme byť, aj ste všetci v tejto sále sa na nich zhodnú. To je samozrejme akt o prístupe pre postihnutých kde ešte je čo doháňať a ešte zdravie a bezpečnosť na pracovisku pre našich pracujúcich. To sú dva body, ktoré sú evidentnou prioritou a myslím si, že sa nám podarí dopracovať k európskym normám, ak členské štáty e, budú chcieť ísť e, týmto smerom. Ale ale, a tu pani Tysen som rád, že ste vystúpili, ešte zostávajú 4 body, 4 priority. Prvá, to sú sociálne práva a charta sociálnych práv. Toto prezentujete pravidelne a vy hovoríte, že chcete sociálnu konvergenciu. Toto je podľa môjho názoru vec, e, kde je potrebné dosiahnuť určitý pokrok. Tá Európa rástla veľmi rýchlo, 28 štátov a tých, ktorí teraz klopú na dvere, naozaj tá konvergencia je problematická a som presvedčený, že povedie e, k zniženiu úrovne smerom nadol, teda k zmene úrovne smerom nadol. No a, a e, tvorba bohatstva, to bola tá voľba Európy 20-30 rokov, a, e, keď sa pozrieme späť a teraz si všetci spolu zdieľame chudobu, čiže ten vývoj nie je pozitívny. A potom ďalšia vec, e, e, vysielanie pracovníkov z roku 1996. táto smernica, snaha o jej e, novelu, ale veď naozaj vidíme, aké negatívne dopady sa smernica má. Pani komisárka, vy ste povedali, že by ste chceli naďalej zaručovať slobodný pohyb osôb, ako aj služieb, kapitálu a tak ďalej a že vám mobilita pracujúcich veľmi leží na srdci. No ale tieto rozhodnutia v rámci EÚ spôsobili spustenie sociálneho dumpingu. Takže zase raz, pani komisárka, odsudené na neúspech. Štvrtá priorita, to je e, rodová rovnosť ešte mám čas, 3, 30 hovorili ostatní, čiže aj ja tak budem hovoriť. Na trhu práce, no áno, krásne, povedali ste, na úkor vzdelávania detí alebo výchovy detí. Nech sa o ne starajú starí rodičia. A kto ešte? Nejaký náhodný okoloidúci alebo kto? Ale čo z toho vyplá pani komisárka? Celkové zníženie e, úrovne vzdelanosti. A ešte posledná priorita, integrácia utečencov na trhu práce. Ale zase na okor koho? Tých 25 miliónov, čo už teraz nemajú prácu? A pani komisárka úplne na záver. Vy naďalej prinlievate olej do ohňa e, silám, eh, ktoré, eh, ktoré nie sú pozitívne pre Európu a toto je veľmi znepokojujúce. Dobre, takže teraz to kolo koordinátorov eh, je za nami, aby som iba pripomenul, že ten dvojminútový časový rečnícky limit si koordinátori ešte musia nacvičiť. Ja mám teraz ešte ďalších dvoch členov výboru. A to tak, aby hm, pani Tyson mohla odpovedať na otázky. Teraz pani Šantie. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela zdôrazniť našu podporu pre pani komisárku vašej práci. Áno, je to zjavné, že sa nezačala Európa stavať na sociálnych pilieroch, ale teraz každý očakáva viac sociálnej Európy. A toto je téma, eh, ktorú zabráme aj my. Musíme zvýšiť rýchlosť, aby sa táto sociálna Európa naozaj eh, začala stavať. A toto aj naši občania očakávajú. Otvorením tejto revízie zameranej Ehm, teda nacionálnej revízie smernice o vysielaní pracovníkov. Ehm, našim spoločným cieľom je, a ja som teda počúvala politické skupiny a viem, že ehm, voľný pohyb osôb pracujúcich je pre nich veľmi dôležitý a vytvorenie aj takého sociálneho piliera. No a tá smernica o vysielaní pracujúcich je súčasťou práve tohto sociálneho piliera. Ja si želám, pani komisárka, aby ten postup so žltou kartou, aby sa toto vyriešilo čo najrychlejšie. Pokiaľ ide o parlament, my budeme pokračovať v práci v pozitívnom konštruktívnom duchu a nezávisle od eh, tohto postupu žltej karty eh, adres, nezávisle od tohto procesu adresovanému komisii. My naozaj chceme, aby takáto sociálna konvergencia nastala. A o 20 rokov samozrejme je alebo 20 rokov po vzniku je potrebné e, novelizovať e, túto smernicu zacieleným spôsobom a vyváženým spôsobom. Čiže nejde o nejaké Samozrejme, že sú tu určité e, skupiny a ja nechcem, aby tu vytvárali sa nejaké, nejaké priepasti, nejaké rozdiely e, ani medzi politickými skupinami, ani medzi krajinami, pretože historicky a politicky nejaké rozdiely e, tu predsa len existujú. Takže, pán predseda, naozaj e, musíme podporiť dynamiku malých a stredných podnikov, lebo to sú tí zamestnávateľia. Až 82 e, pracovných miest v Európe vytvárajú práve tieto malé a stredné podniky. Ďakujem. Dankeschön, Georg. Ďakujem e, veľmi pekne, tam pán Georgi Pirinsky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, v rámci svojich dvoch minút. Pani komisárka, a tieto záležitosti majú čo dočinenia s revíziou viacročného finančného rámca. A ako sme povedali, nemôžeme si e, dovoliť e, taký ten bežný postup a bežnú každodennú prácu. Akým spôsobom sa to odrazí do vašej práce? Pretože, čo ste poviem, spomenuli vy a vaši kolegovia, e, sa vyrovnáte s tým, že sociálnym pilier ostane iba s božným prianím, pokiaľ nebude správnym spôsobom reflektovaný v jednotlivých stropoch viacročného finančného rámca a ich mechanizmoch. Tento sociálny pilier, pani komisárka, nemôže stáť osamotený, musí byť e, zasadený do kontextu hospodárskeho, sociálneho a e, teritoriálneho systému kohézie v rámci EÚ. Ináč tá e, e, realita v rámci postupu žltej karty sa bude reprodukovať. Takže je tu veľmi e, urgentná potreba, ako pani Rodriguez povedala, je akcelerovať a zrýchliť postup tvorby pracovných miest. Druhý bod je spojený s platformou, ktorú ste spomenuli a myslím si, že budeme v tomto ohľade úspešní, pretože v spolupráci s komisiou a s mojimi tieňovými e, spravodajcami e, chápem to tak, že 27. mája bude prvé stretnutie tejto platformy. Avšak od toho, čo som si e, vypočul, odpovede na dotazník sa sústredujú skôr na boj proti nelegálnej práci. Ale hovorili sme aj o vyváženom prístupe E, ktorá má za účel previesť čiernu prácu a legalizovať ju na e, legálne formy, aby sa vytvorili e, rovnováha medzi týmito dvoma typmi práce. Pán predseda, dostali ste ma o jednu sekundu, bol by som tak či tak skončil. Skoro sa vám to podarilo s tými dvomi mientami, pán Gerius. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi použiť a využiť túto príležitosť a prihovoriť sa vám po holandsky. A začnem rozhovorom, ktorý bol poskytnutý e, v médiách s titulkom, že pokiaľ ľudia e, považujú pravidla za neférové, Európa sa rozpadne. E, tento titulok pochádza z rozhovoru práve s komisárkou bol vydaný dnes a absolútne s ňou súhlasím, pokiaľ ľudia budú považovať pravidlá za nespravodlivé, potom sa vystavujeme riziku toho, že stratíme podporu v rámci vnútorného trhu Európskej únie a e, vytvoríme priestor pre ďalšie problémy. A z tohto dôvodu musíme my, a keď hovoríme my, hovorím v mene nás, e, ľudí v parlamente, tak my musíme pokračovať e, v práci na tejto smernici a e, musíme chápať, že sa musíme sústrediť na tie pripomienky, ktoré tu boli dnes nastolené a odpovedať na ne. Avšak dovolte mne povedať, že nesmierne dôležité pre mňa, aby ste zachovali ten návrh, tak ako bol predložený, a a možno si to vyžiada niekoľko pozmeňovacích návrhov. A v prvom rade musíme začať na ňom pracovať, pretože to je ten spôsob, ako sa vysporiadať e, s neferovou e, konkurenciou na našom trhu práce. E, sú tu spoločnosti, ktoré rešpektujú pravidlá a sú tu také, ktoré ich nerešpektujú a využívajú medzery v systéme. Takže musíme sa s týmto vysporiadať. Viem, e, e, že mi vypršal čas, ale mám ešte jednu otázku. Čo mám povedať ľuďom, ktorí e, pracujú v doprave, v cestnej doprave a preprave? Aké sa budú meniť pravidlá? Dobre. Teraz pán Blinkevičúte. Ačiū pirmininkė. Ďakujem, ponia komisárė. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, s tým, že ste súhlasili s účasťou na našom stretnutí minulý týždeň. ste ohlásili odporúčania pre členské štáty. Komisia zdôraznila, že členské štáty neimplementujú odporúčania z roku 2013, ktoré sa týkajú investícií e, do detí. Detská chudoba narastá e, v, v členských štátoch. Teraz 27 miliónov detí e, trpí chudobou. To opätovne dokazuje, že členské štáty nie sú schopné vysporiadať sa s problémom detskej chudoby. Pani komisárka, požiadala by som vás, aby ste analyzovali našu eh, požiadavku, ktorú sme vám predložili viac ako raz sú to záruky pre deti a vytvorenie príslušných nástrojov na boj proti detskej chudobe. Teraz, eh, keď revidujeme viacročný finančný rámec, by sme mohli vytvoriť aj špecifický nástroj pre deti a takisto na ňo vytvorili aj špecifické rozpočtové prostriedky. Súčasťou eh, tohto cyklu eh, sa musí bude aj parlament. Ináč eh, tieto deti budú naďalej trpieť chudobou. Druhá otázka, aby ste to spomínali, to sa týka harmonizácie pracovného a súkromného života. To je vlastne diskusia, ktorá prechádza e, výbormi EMPL a FAM. A ako povedala aj pani Astole, e, ďakujeme za účasť na tomto stretnutí. Mám však jednu otázku. Akým spôsobom plánuje komisia ohlásiť a kedy plánuje ohlásiť konzultácie so sociálnym eh, partnermi, ktoré sa týkajú harmonizácie súkromného a pracovného života a keď eh, sa to pretaví do legislatívnych opatrení. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Aj vy ste hovorili, že máme rozličné štandardný. čo sa týka e, zamestnávateľských a samozrejme právne prostredie je rozlečné. Ja som Rakúšanka a vidíme tu veľké rozdiely, ktoré sú pomerne veľké. E, čo e, poviete na zamestnaných, ktorí prichádza zo susednej krajiny, zmluvu na základe kolektívnej dohody ktorá je uzatvorená v Rakúsku. Keď je úplne zrejme, že ten e, podnik, ktorý sa, a, ktor, a, z, a záležitosti, ktoré sa e, týkajú sociálnej podpory, sú jednoducho podvodné, pretože jedno jednoducho nemožné. Môžem vám uviezť veľké množstvo príkladov, kde jednoducho nie je e, správne, čo sa deje, avšak kontroly na to nemajú žiadne dopad práve a to napriek e, tej smernici. A to preto je e, potrebné aj zlepšenie tejto smernice. E, preto si ľudia kladú otázku, čo je to za Európu, kde sa vzájomne utláčame a nedokážeme stále zaviesť nejaké minimálne normy, minimálne štandardy a, čoraz viac bereme jeden od druhého, namiesto toho, aby sme sa od seba učili. Ďakujem veľmi pekne. To bolo prvýkrát, čo niekto dodešiel rečnícky čas, Maria Lena. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše vysvetlenia. Ja by som chcela dve či tri veci načrtnúť. Mnohé už totiž bolo prebrané. Prvá vec, to je ten váš nápad modernej sociálnej ochrany. Advezujem na kolegyňu Blinkeviču, to je pokiaľ ide o chudobu detí moderná ochrana, ktorá ponecháva svojmu osej 26 miliónov detí v Európe. Toto je nepriateľné. Čiže čo navrhujete, pokiaľ ide o modernú ochranu aby sme bojovali proti tomuto fenoménu, ktorý je naozaj neakceptovateľný dnes v Európe. Druhá otázka. Tá sa týka smernice o vysielaní pracovníkov. Ja vôbec nesúhlasím s tým, čo povedal tu na kolega, že hovorí, keď hovoril, že treba ešte čakať. Nie, smernica 96. tá vznikla na ochranu pracujúcich. A teraz táto smernica sa využíva na ich zneužívanie. Takže keď je nejaký e, zákon bol obchádzaný, pokiaľ ide o cieľ, teda potenciál ochrana a teraz zneužívanie, tak vidíme, že to už nie je primerané. Čiže nezmeniť to proti mobilite pracujúcich, naopak v prospech mobility pracovníkov, aby túto všetci pracujúci mohli akceptovať s skutočnou ochranou týchto pracujúcich. Čiže naozaj rozdeľovanie pravica, lavica, nové, staré krajiny, východ, západ, nie. Majú to byť naozaj dôstojné podmienky práce, a nie otroctvo, e, čo vidíme teraz v Európe. Naozaj Európa nemôže byť územím, kde sa otroctvo vyskytuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Ani Sander. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Ja vítam vašu prácu, Teraz snaha nájsť rovnováhu medzi silným ekonomickým pilierom, tvorbou pracovných miest a uplatňovaním tohto sociálneho piliera, na ktorý naozaj všetci naši občania čakajú, na ktorý naši občania naozaj čakajú. Už vám tu kolegovia položili otázky týkajúce sa mnohých tém. Ja mám otázku týkajúce sa naozaj špecifickej sémy v súvislosti o stanoviskom, o ktorom sa bude hlasovať eh, v druhej časti našej schôdze kde ide o zamestnanie v polnohospodárstve vo vidieckých oblastiach. Polnohospodárstvo je v kríze, naozaj nevydanej, spojené s ochudobnením, s mnohými krachmi podnikov. V niektorých krajinách je to ešte evidentnejšie. No a moja otázka na vás, pani komisárka, komisia plánuje zaoberať sa špecificky sociálnymi dopadmi, pokiaľ ide o zamestnanosť, tak aby sa zistilo, aké zamestnania um, ubúdajú, sa ničia, aké to má dopady aj v polnohospodárstve, aj v ostatných oblastiach, pretože veľmi dobre vieme, že keď nejaké pracovné miesto v polnohospodárstve e, teda zanikne, že e, vlastne to sa týka aj mnohých ďalších nepriamo. Ďakujem. Danke sehr. Ďakujem pekne. Dion Baras. Do dvoch minút, prosím, dobre? ako vaše predrečničky. Pani komisárka, ja sa obraciam na vás, ale možno aj na všetkých z nás. Pani Regner hovorila o Rakúsku včera, tam o pár hlasov zvýťazil kandidát e, proeurópsky e, proti nacionalistickému, ale bohužiaľ bez mikrofonu. Dominik Martán, zástupca Front National, on eh, nás chce rozdeliť. Eh, je to preto, lebo jeho základná idea je protieurópska. Eh, a moja otázka je jednoduchá. Sú medzi nami takí, ktorí si myslia, že voľný pohyb osôb, že to nejde ruka v ruka sociálnymi právami. Čiže sociálne pravidlá, ak nie sú podobné, ak nebude e, sloboda pohybu, teda ako môže jedno fungovať bez druhého? Ak neurobíme, nevyplníme tú medzeru, nechyba slobodný pohyb, e, ľudí to už máme, ale nemáme ten spoločný e, sociálny pilier. Preto veci nefungujú. Takže moja otázka na vás, pani komisárka, pokiaľ ide o vaše návrhy, Áno, možno zachádzajú e, priďaleko, ale nejaké potrebné sú, takže prosím, počúvajte všetky, hľadajte kompromis, ale prosím, e, zachovajte e, všeobecný záujem verejný v Európe, tak aby sa sociálna legislatíva vyvíjala smerom k väčšiemu množstvu spoločných práv. Ďakujem. A teraz pani Úskok. Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste prišli. A ďakujem aj za vaše úvodné slova. Váš prejav v úvode naozaj obsahoval mnoho vecí, na ktorým je potrebné sa zamyslieť, lebo sú dôležité. Je naozaj dôležité, aby vysielanie pracovníkov, aby sa tam niečo spravilo, ale tom procese pred rozhodnutím eh, tých sociálnych partnerov sme nezapájali úplne. Na to nesmieme zabúdať, ak naozaj chceme taký výsledok, ktorý má obstať v budúcnosti, tak potrebujeme proces, kde budú od samotného začiatku zapojení aj sociálni partnery, pretože vieme, že pokiaľ ide o tieto otázky, že tam sociálni partnery ešte stále majú obrovské obavy Napríklad ten príklad s tými kaderníkmi, prosím, e, zamedzme tomu, aby vznikli ešte ďalšie podobné prípady, lebo to naozaj vzbudzuje nedobré emócie v radoch sociálnych partnerov. A otázka pracovných podmienok, aj tam ste spomenuli naozaj množstvo dôležitých vecí, ale prosím, sociálni partnery musia byť zapojení od začiatku, aby sme naozaj mali mocný, dobrý výsledok. My za SAD budeme podporovať celé vaše úsilie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Helga Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pani Tyson. Dovolila by som si aj ja položiť niekoľko otázok. Ďakujem, že ste vystúpili proti sociálnemu dumpingu a že ste hovorili aj o rovnakej odplate za rovnakú prácu. Ale ako si to predstavujete konkrétne? Rovnaká odmena za rovnakú prácu. Predstavte si, že z Belgicka niekoho vyšlo do Maďarska. Znamená to, že ten zamestnanec bude fungovať podľa pracovných podmienok v Maďarsku alebo v Belgicku, pretože v Maďarsku alebo v východoeurópskych krajinách, tak tam tie mzdy predsa sú nižšie. Takže čo ten belgický zamestnanec ktoré predpisy budú v jeho prípade platiť. Nie je to úplne jasné. A potom ešte otázka 24-mesačnej lehoty. Máte pocit, že toto je lehota, ktorá i naďalej je primeraná? Možno by sme sa mali zamyslieť nad skrátením 6 mesiacov napríklad. čo by zodpovedalo skôr termínu dočasnosti. No a potom uvidíme, ako sa tomu postavia členské štáty. Čiže flexibilita na tomto mieste. A potom ešte sociálne zabezpečenie. Máte prosím nejakú predstavu, ako toto sociálne zabezpečenie zabezpečiť napríklad aj sociálnymi odvodmi, keď napríklad nejaký Poliak alebo Čech pracuje v Belgicku v rámci vysielania pracovníkov a tam potom platí sociálne odvody a nie v krajine pôvodu. No, takže máte nejakú predstavu aj o tomto? Aké tarify sa budú uplatňovať a ako to bude s lehotami? Je toto už prosím vyriešené? Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz Silbu Tieres. No, no sé si... Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Neviem, či si uvedomujete tú zodpovednosť, ktorú máte na svojich pleciach. Snáď hej aj keď pozrieme sa na tie rakúske voľby prezidenta, na ich výsledky, keď vidíme, ako extrémny populizmus nabúdajú na sile v Európe, aký je ten spoločný menovateľ, e, strata pracovných miest, vysoká nezamestnanosť, sociálna neistota, vylúčenie zo spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Kto to spôsobil, kto za to môže, tá politika, ktorá sa uplatňuje. Vy teraz naozaj máte povinnosť nejako proti tomu zakročiť musíme naozaj zakročiť proti narastajúcemu, silnejúcemu populizmu. Vaše programy na európskej úrovni, na národnej úrovni. Keď sa na ne pozrieme, tak nič konkrétne v zásade nevidíme. Minimálna mzda? Nie. Nič také nie na európskej úrovni ani v mnohých členských krajinách. Zvýšenie mzdovej politiky? Nič také. Chudoba pracujúcich? Toto je vec, ktorá je potrebné skoncovať. To sú problémy, ktoré práve nahrávajú do kariet extrémistom. Tieto je potrebné riešiť. Ďalšia vec, strednodobý horizont. Vo výbore INTA napríklad sú takí, ktorí sú za prenosnosť. Teda napríklad, aby mohol niekto svoju súkromnú, svoj súkromný dochodok si preniesť z jednej krajiny do druhej. Ale dá sa spraviť s poistením nezamestnanosti, dá sa to urobiť so štátnymi dôchod, kam to ide, ale dá sa to urobiť aj sociálnymi právami, všetkými. Áno, pokúsme sa uvedieť Európsku úniu takú, kde bude možné prenášať dôchodkové nároky, podobné aj so zdravotným preukazom, s európskym poistením nezamestnanosti a tak ďalej. Toto je vec, ktorú je potrebné urobiť a nečakať na riešenie od niekoho iného. Ďakujem. Pán Fontulis. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, vy ste zase raz opísali, ako v rámci študovaného dialógu komisia vníma tieto otázky. Európa dvoch rýchlostí. Prečo ju máme? Sever a juh. Odlišné rýchlosti. Sociálne práva, Veď v Grécku neexistujú, veď to je vtip. Kde sú tie slobody pre všetkých? Reakcia Európanov na opatrenia, ktoré sa príjmajú. Solidarita, solidarita. To je slovo, ktoré sa skloní vo všetkých pádoch, ale aké opatrenia boli nanútené v treťom memorande Grécku? Pán Katrugalos, sa nechcel stretnúť s našou delegáciou, posunulo sa teda neskôr, preto lebo nevie, čo nám má povedať. To je pravda liberalizácia prepušťania, vyššia DPH a tak ďalej. To sú veci, ktoré iba prehlbia recesiu. Žiaden raz nebude, to dobre vieme. Zdravotníctvo. Veď chýbajú lieky. Veď sme ako krajina rozvojového sveta. Ale dôležité je to, aby dostali veriteľia svoje peniaze, že? Čiže zamestnancovi to neprináša nič, nič to neprináša bezným občanom, naopak tí platia ten vysoký účet. A ešte stručne k migrácii. Je to naozaj explozívna téma. Nezamestnanosť na juhu, tá je už obrovská. Veď ľudia pracujú aj bez zabezpečenia, len aby prežili. A tie nové opatrenia prinesú ešte ďalšiu chudobu a kolegyne, kolegovia, ktorí sa obávajú v súvislosti s nárastom populizmu, nacionalizmu, tak tým poviem, no tie bomby v Bruseli a vo Francúzsku, veď to neurobili nacionalisti, ale tí, eh, ktorí chcete vy teraz integrovať v Európe. Ďakujem. Ďakujem. A teraz posledná pani Ždanoka. Yes. Uh, thank you, commissioner. Áno, ďakujem. Pani komisárka, mám pre vás dve otázky. Tá prvá sa týka správy o zosúladení súkromného a pracovného života. Čo si myslíte o rodičovskej dovolenke a tejto smernici? A druhá otázka. Pracujeme na otázke na ústne odpovedanie na tému chudoby. Hovoríme o primeranom minimálnom príjme a e, teda vzťahu k priemernému alebo teda strednému príjmu. Aspoň 60 by sa malo dosiahnuť táto úroveň, ale veľká väčšina členských štátov momentálne dosahuje menej ako 50 miesto 44 v Lotyšku. Čiže ako to vnímate vy? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte než dám slovo pani Tyson, dve také stručné poznámočky. Prvý bod, tým je otázka sociálnych práv a toho sociálneho piliera. My sme v tomto výbore hovorili aj o otázke nerovnosti v Európe a vidíme, že tá najväčšia nerovnosť v Európe od 61., že tá situácia je momentálne najhoršia a naozaj je potrebné, aby sme ten sociálny pilier, pilier sociálnych práv postavili, ale zopakujem čo som povedal už v Websku. A ja mám obavy, či sa k tomu dopracujeme. Áno, pekné nadpisy, ale to nestačí. Ľudia v Európe sa budú pýtať, čo diskusia o sociálnom pilieri, na čo nám je, keď nemáme žiadne konkrétne legislatívne výsledky. Čiže naozaj chcem zdôrazniť to, že potrebujeme výsledky, ktoré budú ľudia aj cítiť, lebo sú znepokojení, zneistení vzhľadom na tie nerovnováhy, nerovnosti, keďže je túto riziko pádu, zníženia z Európy sociálnej bezpečnosti, ktorá sa im signalizovala, ale stále neprichádza. Druhá vec, vysielanie pracujúcich, táto smernica. Sme v situácii, kedy vidíme konkrétne zneužívanie. Vieme, že pravidlá tejto smernice danutá aj tá Enforcement Directive, že tieto veci nepostačujú, aby sa tomuto zneužívaniu zabránilo. Vieme, že to musíme spraviť, ale nemôžeme čakať, lebo sa vystavíme riziku, že členské štáty zase budú stavať tie múry a tým narušia alebo de facto úplne zrušia voľný pohyb osôb. Cameron s tým začal, moja ministerka práce, to som veľmi kritizoval, tak tá sa pridala. A my nemôžeme čakať. Čiže z hľadiska e, právneho systému, áno, počkajme na Enforcement Directive, e, tam by to bolo v poriadku, lenže keď by sme čakali, tak by sme sa vystavili riziku, že tieto múry naozaj e, budú e, vyrastať v Európe proti slobode pohybu pracujúcich. A to si nemôžeme dovoliť. Možno by bolo dobrou cestou tú situáciu, ktorú teraz máme, sa pokúsiť riešiť tak, že medzi západo- a východoeurópanmi a expertami parlamente spustíme neformálne diskusie bez nejakej konfrontácie v tejto fáze. Myslím si, že komisia by mala takúto neformálnu schôdzku zorganizovať o vecných e, rozdieloch, nie o politických, ale o tých vecných, aby sme naozaj nestavali barikády, naopak, aby sme sa spoločne snažili nájsť rozumné riešenie. Eh, podľa mňa nepriateľné, takúto konfrontáciu jej prihliadať a nič nerobením e, riskovať e, slobodu pohybu pracujúcich v Európe. Lebo to by bolo nekonanie, zanedbanie a to si nemôžeme, nekonanie e, v politickej situácii súčasnej v Európe. To si naozaj nemôžeme dovoliť. Takže toľko na Margo z mojej strany a už dávam slovo pani komisárke. Nech sa páči. Prvá otázka, pán komisár, pardon, pán predseda. Samozrejme, že ďakujem poslancom všetkým za ich pripomienky a otázky. Všetko zohľadníme. Ale moja otázka na vás, pán predseda, ako dlho môžem hovoriť? E, ak máte 3 hodiny, ja ich v pohode vyplním. 12 minút vám dávam, dobre? Dobre. Tak prepačte, ak sa mi v takom prípade nepodarí všetko detálne zodpovedať, ale naozaj som si všetko poznačila a zohľadním to, počítajte s tým. Ak dovolíte, pán predseda, využijem holandčinu a tie vynikajúce služby tlmočníkov, ktoré tu sú k dispozícii. Takže k utečencom. Ich integrácia musí prebiehať lepšie ako doposiaľ. V tom zmysle, že vieme, keď sa pozrieme na správy podľa krajín, a na situáciu migrantov na trhu práce a spoločnosti. Keď sa na toto pozrieme, tak vidíme, že tá integrácia doteraz nefungovala dobre. Takže je potrebné urobiť viac. Sú tu ďalší, ktorí prichádzajú. Je potrebné pracovať na ich jazykových znalostiach. To je dôležité pre integráciu, ale aj ďalšie vzdelávanie, hlavne v prípade škola povinných detí, je potrebná im druhú šancu. A to aj na trhu práce. To sa dá urobiť aj s podporou EÚ, finančnou aj inou. Momentálne pracujeme na príprave usmernení a osvedčených postupov. To dáme k dispozícii členským štátom, aby sa mohli jeden od druhého učiť. To samozrejme nemôžu ísť na úkor najslabších v našich spoločnostiach, ale to sme hovorili už začiatku v rámci európskych fondov, teda že ak sa pri pridelovaní prostriedkov musia stanovať priority, treba to robiť inteligentne, teda nie na úkor sociálne najslabších. To je zjavné. Ďalej. Stále téma utečencov chcem povedať, že máme v Európe 507 miliónov obyvateľov a ak to budeme riešiť spoločne a dobre, tak podľa mňa môžeme v našej ešte stále, v našom stále bohatom regióne prijať ďalších utečencov. Ak sa nám podarí ich integrovať, e, tak je to šanca, ktorú nemôžeme, nemôžeme premrhať. Samozrejme, že to vyžaduje úsilie, investície, aj ľudský kapitál, ale v konečnom dôsledku e, sa tým posilní aj lokálny dopyt, a to aj v krajinách, kde momentálne sú demografické problémy. Aj na trhu práce sa prejavujúce, tak toto bude príspevok e, k riešeniu týchto problémov. Takže je potrebné mať aj tie pozitíva. A teraz otázka sociálneho piliera mm, k tomu, čo povedala pani Rodriguez. Ja vám ďakujem za slova uznania, pokiaľ ide o projekty, ktoré sme spustili. Ten sociálny pilier to ešte rozoberiem, lebo k tomu sme sa dopracovali preto, lebo sme v eurozóne ale aj v celej 28. Eh, chceli dosiahnuť situáciu konvergencie. Všetky členské štáty majú spolupracovať. Chceli by sme, aby to platilo v celej 28. ale v menovej únii kde krajiny majú rovnakú menu, tak tam je potreba spoločnej sociálnej politiky naozaj evidentná, nevyhnutná. Čiže v prvom rade eurozóna, ale ideálne celá 28. Sú tu v tejto súvislosti dva dôležité body. Otázka právnej formy tohto piliera. To musí tiež vyplynúť z diskusie. A to je otázka, ktorú sme explicitne položili v rámci pripomienkovania referenčný rámec. Tak chceme vytvoriť s tými princípmi, právami a z tohto piliera nebudú vznikať, vystavať priamo práva. Bude to taký referenčný rámec, no a potom trhová politika, trhová politika trhu práca, sociálna politika, mm, tak tam je potrebná určitá politická e, vôľa, určité konkrétne iniciatívy vychádzajúce z tohto rámca. Niektorí by možno e, žiadali, aby Európska iniciatíva prišla s e, Európska únia prišla s právnymi iniciatívami v oblastiach, eh, kde má na to právo moc. Inde môžeme pracovať eh, s benchmarkami a podobne. Ale to pilier samotný neurobi teraz, eh, nestanoví nejaké návrhy, ktoré budú priamo potom príjmať členské štáty, ale ide o vytvorenie referenčného rámca, na základe ktorého budeme môcť preskúmavať našu politiku. A je dôležité potom príjmať aj eh, potrebné právne iniciatívy. K tomu eh, teda k tej zelenej karte a potom k zmeniť vysielaniu. Eh, určite tu nechceme mať nejaké rozdelenie západ versus východ vôbec nie. Máme tu 28 členských štátov s 510 miliónmi európanov a tí sú pre nás všetci rovní. Pokiaľ ide o zmeny smernice, o vysielanie, čo tým chceme dosiahnuť, je, aby sme tu mali férové pravidlá, ktoré sú aj pre, presaditeľné e, priamo e, na mieste. A my chceme zabezpečiť, aby tie pravidlá, ktoré sú uplatniteľné pre e, miestnych zamestnancov, aby boli platné aj pre tých vyslaných a to vo svojich rôznych aspektoch. Nezasahujeme do oblasti e, tvorby platov. To chcem ešte raz zdôrazniť. To ostáva naďalej v kompetencii členských štátov. A medzi nimi je mnoho takých, ktorí tieto kompetencie eh, presunuli na sociálnych partnerov a my e, na tom nebudeme ani nič meniť. Tie pravidlá, ktoré e, platia pre e, miestnych zamestnancov, sa musia rešpektovať aj v prípade príjmov, príjmových prvkov. Dúfam, že to je teraz už jasné. Ak nie, budem mať príležitosť sa k tomu ešte vrátiť. Ehm, zdravotné aspekty, ochrana zdravia na pracovnom e, e, na pracovisku. Pani McIntyre tu položila otázky. Momentálne sme len v prípravnej fáze, pracujeme na príprave prvej fáze konzultácií e, v tejto oblasti, takže je tu veľa vecí, o ktorých sa povráva, ale Pripravujeme teraz e, prvú fázu konzultácií e, so sociálnymi partnermi. No a potom e, flexibilita, ktorá sa žiada od pracovníkov, nové formy zmluv, niekedy občianskoprávne, nie pracovnoprávne zmluvy, ako je možné chrániť týchto ľudí. Jedným z našich želaní je práve E, takúto, e, takéto segmentovanie na trhu práce e, potláčať. Niektorí požívajú veľmi dobrú ochranu, iní nie. Z netypických spôsobov zamestnávania by sa nemali stať typické. To je oblasť, kde v našich odporúčaniach pre jednotlivé krajiny musíme robiť návrhy. To je naozaj téma ktorá sa e, často spomína. A potom rovnoprávnosť. O tom sa veľa e, hovorilo. Ako minulý rok, aj teraz by som chcela odkázať na odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, pretože veľa kompetencií v tejto oblasti je na strane e, členských štátov a regionov a preto sme stále znova apelovali na to, že táto téma potrebuje, si zasluhuje pozornosť. A potom k zručnostiam. O chvíľu predstavíme našu novú agendu v tejto oblasti. A je lepšie zabezpečiť aj lepšie napojenie eh, medzi eh, v tejto oblasti e, učebné osnovy by mali naozaj zohľadňovať prípravu na e, pracovný trh. Samozrejme, škola musí pripravať mladých ľudí na skutočný život, musí im e, spomínať princípy, eh, ale ak títo majú byť eh, hospodársky úspešní, musia byť pripravení jednoducho na to, čo sa od nich bude vyžadovať na trhu práce. A tu sú dôležití sociálni partnery a podniky samozrejme. Aha, prís, eh, teda právny akt o prístupnosti pre ľudí s obmedzeniami, a handicapmi pre starších. Tam e, nás veľmi e, teší e, pokrok, ktorý sme dosiahli na tej vedenej internetovej stránke. Teší nás aj veľký záujem, ktorý vzbudzuje táto téma vo vašom výbore odvodnené e, stanoviska, ktoré sme dostali e, od e, členských štátov. Samozrejme tieto preštudujeme s veľkou pozornosťou, berieme veľmi vážne toto a odpo- odpovieme kolegiálne. Buď sa budeme pridržiavať nášho návrhu, alebo ho stiahneme, alebo ho pozmeníme. To treba toto rozhodnutie musí byť prijaté na kolegiu, takže preskúmame eh, do detajlov tieto listy a potom sa rozhodneme na kolegiu. Ale veľmi presne sa budeme zaoberať uplatňovaním subsidiarity. Ešte predtým to je otázka, ktorú berieme veľmi vážne. Chceme mať eh, tu napokon vyvážený návrh a, a návrh, ktorý by akceptoval zásadu subsidiarity. Napriek tomu e, však návrhy veľmi presne preskúmame a e, potom príjmeme e, kolektívne rozhodnutie. Malo by sa tak udiať aj v nasledujúcich týždňoch. Nemôžem tu teraz spomenúť nejaké presné konkrétne termíny, ale určite sa snažíme čo najrychlejšie dopracovať k nejakej jasnej odpovedi a ja verím, že sa to podarí ešte pred letom Zaznelo tu, že musíme hovoriť menej, viac konať aj v súvislosti s semestrom a odporúčaniami pre krajiny. Musím vás ubezpečiť, že toto je naozaj východisko pre našu prácu, e, pretože ľudí nemôžeme presvedčiť slovami, ale konkrétnymi skutkami. Na to sa sústredíme. Robíme všetko e, e, to, čo e, môže e, urobiť pridanú hodnotu, priniesť pridanú hodnotu v Európskej únii pre všetkých občanov. Toto je naše východisko a toho sa aj pridržiavame. Čo ešte? Voľný e, pohyb občanov a, a pracovníkov. Toto je veľmi dôležitý aspekt. E, na e, e, trhu. My samozrejme my to e, zdieľame, tento pohľad, preto trváme na tomto princípe prehlbovanie vnútorného trhu, zjednodušovanie voľného pohybu treba ďalej zlepšovať, aby sme posilnili vnútorný trh. To nie je to isté, ako povedať, otvorte všetky hranice a nech tu prevladne zákon džungle. Nie. Musíme mať spoločné e, dohody, princípy, pravidlá a s tým súvisí napríklad aj smernica o vysielaní pracovníkov. Som si istá, že spoločne e, o tomto musíme diskutovať e, aj s poslancami, aj na rade ministrov na eh, stretnutiach rady. Eh, určite eh, vždy, keď mám príležitosť na bilaterálne stretnutia, túto príležitosť využijem aj na diskutovanie o smernici o vyselení pracovníkov. Robíme tak vecne, snažíme sa presne informovať o tom, čo je v návrhu, aby všetci to správne pochopili. A snažíme sa hľadať spoločné riešenia. To je metóda, ktorá je typická pre Európu a iba takto e, môžeme nájsť v takto komplikovanej e, oblasti aj riešenie. Som presvedčená, že sa nám ale podarí nájsť riešenie. Musí to byť možné. A potom zaznela otázka k platforme proti e, čiernej práci. Pán spravodajca Pirinský povedal, že táto platforma Ehm, začína fungovať, ako eh, sa to udeje. Typické v takomto prípade, že účastníci budú môcť, eh, budú mať možnosť pre svoju vlastnú agendu, inšpektori a zástupcovia z eh, pracovného sveta a podobne, keď sa stretnú. Je dôležité, aby mohli prispieť svojou pridanou hodnotou pre nás je dôležité, aby mm, boli prepojení, aby hľadali spoločné postupy, aby sa navzájom od seba učili, pretože môžeme sa od seba veľa učiť, ale aj e, o to sa treba e, postarať, aby tieto odlišné aspekty sa dali e, zlúčiť. Takýto by bol náš návrh, ale samozrejme je to potom na účastníkoch platformy, aby si sami rozhodli svoju agendu, svoj pracovný program a ja som si istá, že to urobia veľmi konštruktívne. Chudoba, to je tiež veľmi aktuálny problém. Eh, chudoba detí. Musím povedať, že chudoba vôbec je naozaj hanebná. A nemôžeme to akceptovať a chceme eh, pracovať v eh, tejto oblasti ale viete, že je to politika, e, ktorá má mnoho aspektov, týka sa mnohých aspektov, nevždy je tam e, príslušná Európska únia, mnoho e, leží príslušnosti členských štátov, my môžeme k tomu prispieť, pomoc Európskeho semetra a podobne. Treba bojovať proti nerovnostiam a to je pre nás priorita moderná sociálna politika je politika priorít, žiadame od členských e, štátov, aby sa tomu tiež prispôsobili. E, nie, netreba sa prispôsobiť len flexibilite, nie byť moderný, to znamená aj zabezpečiť, aby ľudia v tom momente, kedy to potrebujú, mali k dispozícii korektnú sociálnu ochranu. V budúcnosti totiž e, sa budú častejšie ľudia nachádzať v takých momentoch prechodu a vtedy musia mať dispozícii podporu. A treba, aby ľudia sami dostali viac e, príležitosť, aby e, boli aktívnejší, aby nespadli do určitých pasci. Ak sa nám toto podarí, tak v boji proti chudobí toho dosiahneme veľa. Takýto je určite náš cieľ a ja som rada, že v Európskom sociálnom e, fonde po prvýkrát v histórii tohto fondu E, sa spomína e, určite minimum pre e, sociál, fond sociálnej inklúzie. Ja som veľmi rada, že sa nám to podarilo presadiť. Som rada, že členské štáty toho urobili dokonca ešte viac, než sa predpokladá, ale táto prahová hodnota tu je na základe tlaku zo strany Európskeho parlamentu a som rada, že členské štáty tu napokon podporili. Prečtajte si ale naše odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sme vydali mm, pred pár dňami. Aj tam venujeme tejto téme veľkú pozornosť. Čo tu ešte máme? Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom, ochr- smernica ochrany matiek, ktorú sme museli stiahnuť, aj na tomto pracujeme. Pripravujeme sa na druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi. Snažíme sa zistiť, čo e, chcú dosiahnuť, či chcú oni prevzať iniciatívu, alebo chcú ponechať nám, ale ak chcú e, oni prevzať odpovednosť, nech, e, nechceme im ju brať. Viete, že máme veľký rešpekt pre sociálnych partnerov a chceme podporovať sociálny dialog. A zelené pracovné miesta, pracovné miesta v poľnohospodárstve, na vidieku, to je pre nás tiež dôležitá téma, pretože chceme podporovať zamestnanosť všade a so všetkými našimi fondami a opatreniami eh, tejto téme venujeme pozornosť. Voľný pohyb, sociálne práva, to ide ruka v ruke, ako som už e, povedal, poukázal na to kolega Baláš. Vnútorný e, trh je e, zorganizovaný, nie je to priestor, kde by platilo právo silnejšieho. Musíme sa preto zasadzovať za tieto e, slobody. No a potom padli e, viaceré konkrétne otázky k e, smernici o vysielaní, napríklad otázka pani Stevens. No to nemáme čas, aby sme tu zašli do detajlov, ale bude príležitosť inokedy. Treba však sa vyhnúť nedorozumeniam pravidla, ktoré platia pre miestných eh, zamestnancov, musia byť splnené aj pre tých vyslaných. To neznamená, že niekto, kto prichádza z krajiny, kde sú platy vyššie, eh, do krajiny, kde sú nižšie, že zrazu eh, dostane menej peňazí. Nie typické je pre vyslaného pracovníka, že má zmluvu s podnikom vo svojej e, krajine e, pôvodu a, tá, a táto zmluva ďalej e, patria a musí byť zohľadnená v tej novej krajine. Ale ak niekto je vyslaný do krajiny, kde sú príjmy vyššie, treba to celé porovnať medzi oboma krajinami a zabezpečiť, aby príjem, kde nasadený, bol minimálne taký eh, eh, vysoký ako v eh, krajine vyslania. Nemôžete byť nikdy zamestnaní za horších podmienok, než ktoré platia v oboch krajinách. Ak chudoba k tým 60 k tej strednej hranici miery chudoby, že všetci majú právo na tieto 60 eh, to súvisí s indikátormi, ktoré sme vypracovali na úrovni EU. Ako viete, nemáme právomoc na EU úrovni stanovať minimálne eh, príjmy, to je úloha členských štátov, ale vďaka najlepším postupom hm, v rámci Európskeho semestra a našim nástrojom máme predsa len možnosť stimulovať členské štáty istým správnym smerom. Pán predseda, myslím, že sa mi podarilo e, zodpovedať na to najdôležitejšie. Žiaľ, e, trošku povrchovo. E, vy ste položili veľmi veľa zaujímavých otázok. Je mi ľúto, že som nemohla zareagovať na všetky otázky. Chápete isto, pán predseda, že som na to nemala dosť času. V každom prípade ďakujem za túto výmenu názorov. Bola pre nás veľmi užitočná. Ja ďakujem vám, pani komisárka. To eh, bolo takmer 12 minút. Vynikajúco sa vám to podarilo. Vždy nie je dosť času na diskusie. Na budúce budeme musieť ešte eh, o 15 minút si to eh, predlžiť a snažiť sa mať viac času k dispozícii aj obmedzenie bratinského času. Ak sa k tomu pridajú koordinátory, tak sa nám to podarí. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej, Nes, nekončíme s touto prácou v rámci štrukturovaného dialógu. Momentálne pracujeme na stanovisku e, výmenu pre e, zamestnanosť. 26. mája sa o ňom ešte raz bude diskutovať na stretnutí koordinátorov. Zatiaľ e, tu je kompromis. 30. mája sa bude na výbore hlasovať. Ak na koordinátoroch sa nedospeje ku zhode, tak e, sa to pôsobí ďalej e, výboru, e, predsedov výborov a potom predsedom. No a v tomto postupím ďalej komisii a dúfame, že naša pozícia, naše návrhy a kritika k pracovnému programu komisie, že bude zohľadnená. Ďakujem pekne, máme kratučku prestávku a potom prejdeme k hlasovaniu.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 Kolegyňa a kolegovia, budeme pokračovať eh, s bodom na programe číslo 4. Je to hlasovanie o nové, novej inovatívnej stratégii pre obchod a investície orientovanej na budúcnosť. Spravodajca je eh, pán Joachim Schuster. Budeme teraz eh, hlasovať. Budeme hlasovať o v oceku 1 kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom máme kompromis A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Potom kompromisný návrh M, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný návrh C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Potom pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 15. O tom hlasujeme spolu e, s pozmeňujúcim návrhom 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmienujúci návrh 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Skontrolujeme si hlasovanie elektronicky. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 29 eh, je odpadáva, potom pozmeňujúci návrh 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme si toto hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 32. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijatý pozmeňujúci návrh kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromisný návrh F. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný návrh G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. si návrh 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný návrh H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý Pozmeňujúci návrh 464. Kto je za? Kto je proti? To si overíme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 64. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté Pozmeňujúci návrh 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Áno, s malou väčšinou prijatý. Kompromisný návrh I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný návrh J, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý pozmeňujúci návrh 84 odpadáva potom pozmení návrh 85 kto je za kto je proti kto sa zdržal zamietnutý kompromisný návrh K kto je za kto je proti kto sa zdržal prijatý odsek 9 Pozmeňujúci návrh 94, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Kompromisný návrh L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 101, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmienujúci návrh 102. Kto je za? Kto je proti? To je prijaté väčšinou. Pozmienujúci návrh 103. Áno. Skontrolujeme si hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 102. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 104 odpadáva. Teraz budeme elektronicky hlasovať o celej správe. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. 42 za 8 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi. Teraz je na rade program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 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý kompromisný návrh B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý si návrh 35, kto je za, kompromisný návrh C, ne, trochu som sa predbehol, kompromisný návrh C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté a teraz pozmeňujúci návrh 35. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 36 a 37. Hlasujeme spolu. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh D. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh F. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci kompromisný návrh E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 54. Pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Myslím si, že bol prijatý. Chce to niekto overiť? Áno, tak kontrolujeme hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 54. Hlasovanie otvorené. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? myslím si, že zamietnutý, ale overíme si hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 56. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Nebolo to také presvedčivé na prvý pohľad. Kompromisný návrh H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Potom 59 a 60. Hlasujeme spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže ospravedlňujem sa. Jeden z týchto návrhov bol stiahnutý. Hlasujeme preto iba o návrhu 59. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromisný návrh I. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Komp- návrh 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Nebudeme hlasovať po častiach. Ten návrh bol stiahnutý. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 70 ako celku. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Niektoré nám odpadli. O tom hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Všetci hlasovali. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 74. Tam hlasujeme po častiach Prvá časť návrhu 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím si, že tá prvá časť je zamietnutá, potom druhá časť odpadáva. Skontrolujeme hlasovanie o prvej časti 70, e, návrhu 74, e, hlasovanie otvorené. Všetci hlasovali 25 ku 25 zamietnuté. Sú to dve rozdielne vety, takže hlasujeme aj druhej časti návrhu 74, e, tiež elektronicky. Zdá sa, že je to tesné. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 75, kto je za? Kto je proti? Myslím si, že kvôli istote si to overíme. Zdá sa, že dnes je tak tesné. Overujeme elektronické hlasovanie o návrhu 75. Všetci hlasovali. Prijatý. Návrh 76. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý kompromisný návrh je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 90. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tento si overíme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 90 elektronické overenie hlasovania. Hlasovali všetci. Zdá sa, že tomu tak je. Uzatváram hlasovanie. Prijatý kompromisný návrh K. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromisný návrh L. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Pozmeňovací návrh 99, kto je za? Kto je proti? Radšej to overíme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 99 elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý pozmeňujúci návrh 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý pozmenujúci návrh 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 104 a 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý kompromisný návrh M. Kto je za? Kto je proti?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 prijatý. 118, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromisný návrh N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overujeme si to elektronicky. Hlasujem o návrhu 123. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 124 a 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromisný návrh O. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 3. 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 5. Za? Proti? zdržali sa, prijatý. Návrh 6, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. A záverečné hlasovanie o celej správe. Otváram hlasovanie elektronické. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. A 39 ku Gratulujem spravodajkyni. Takže teraz prejdeme na bod na programe 6. Vyhodnotenie stratégie EÚ pre mládež za obdobie 2013 až 2015. Kompromisný návrh A, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmenujúci návrh 14, kto je za, kto je proti, Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 14. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram teda hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný návrh C. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh D. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijatí. Potom si návrh 31, ak mám pravdu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmienujúci návrh 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmienujúci návrh 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Overujeme, overíme si toto hlasovanie. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 33. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 30 za. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 34 s opravou znenia. O tej nehlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. Pozmeňujúci návrh 35, kto je za? Kompromisný návrh E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Potom pozmeňujúci návrh 45, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňte návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňte návrh 54. Ten odpadáva, keďže sa prijal kompromisný návrh F. Kompromisný návrh G. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Nasleduje kompromisný návrh H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Pozmeňujúci návrh 74, kto je za? Kto je proti? Odveríme si to elektronicky, hlasujeme o návrhu 74. Hlasovali všetci. Ten je prijatý 75 za, proti tu nič nevidím. Hlasujeme elektronicky o návrhu 75. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 26 prijatý. Pozmeňte návrh 76. Keby ste hlasovali jasnejšie, ušetrili by sme to eh, elektronické overovanie za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh I, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za, ten odpadáva. Teraz 79, ak mám pravdu. Takže 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, prijatý. pri pozmeňujúcom návrhu 80 nastala zmena. Takže o 80 budeme hlasovať spolu s ústnym podaným pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 82. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. Pozmeňujúci návrh 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh 87, kto je za? Ospravedlňujem sa, 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 89, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. sa návrh 90, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 90. 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 92 odpadáva tým pádom. Teraz hlasujeme o správe ako celku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 47 ku 4. Gratulujem spravodajcovi. Tým sa dostávame ku koncu, ku koncu elektronického hlasovania. Ďakujem pekne. Aj vám ďakujem, sekretariát. Und wir sind wieder in der Zeit. A zase sme to dobehli. Dann rufe ich auf den Tages... Poďme do bodu 7 činnosti dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Prosím, bavte sa vonku, aby sme mohli my tu pokračovať. Čiže ešte raz Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014. Marian Harkin je naša spravodajkyňa. Dnes máme mimo názorov o pozmeňovacích návrhoch. A slovo dostáva pani Harkin. You, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmaňovacie návrhy. Je ich 163, to sa dá zvládnuť. A nerada by som teraz prechádzala tie návrhy jeden po druhom, lebo čas na to nie je. Pokúsim sa ich nejako zoskupiť a vyjadriť sa k niektorým z nich, ale skôr by som si dnes chcela vypočuť kolegov, možno niektoré veci vysvetlia, dôvody uvedú, prečo návrhy predložili a tak ďalej. Anticipácia zmien, ich predvídanie a reštrukturalizácia, toho sa týka viacero návrhov. No a my keď sme minulé robili revíziu EGF, tak sa o tom diskutovalo a v novom nariadení sú nejaké menšie referencie týkajúce sa tohto, ale keďže to nariadenie je pre tých, ktorí sa prepušťajú, ťažko sa dá predpokladať jej používanie na nejaké anticipovanie reštrukturalizácie, hoci to je samozrejme dobrá vec, pokiaľ ide o manažovanie zmeny, predchádzanie prepušťaniu, ale my ako EU takéto niečo urobiť nedokážeme a ja si rada vypočujem návrhy, ktoré možno kolegovia majú v tejto súvislosti, ale ja myslím, že momentálne nemáme na to kapacity. Takže diskusii otvorená som, ale nie som si istá, ako by sa to tam dalo zaintegrovať. Niektoré návrhy boli predložené v pozitívnom duchu, pokiaľ ide o úlohu družstiev, ich hodnotu a potom obchodná politika. Aj tam sú nejaké dobré pozmaňovacie návrhy stavajúce na tom, čo som ja do správy zaplacovala, teda že EGF nemôže byť nejakým figovým listom pre komisiu, že táto povie, o toľko miest sa príde, ale máme EGF a ten na to použijeme. Myslím, že mnohí kolegovia to takto veľmi výrazne vnímajú. Je tu však viacero pozorňovacích návrhov, ktoré sa týkajú obchodných dohôd. A tieto podľa môjho názoru Takto, toto nie je na toto správne miesto. Sú dosť detailné, aspoň niektoré z nich. A hoci si myslím, že vo všeobecnosti platia, alebo nejako všeobecne tomu vyjadri dá, ale a, toto nie je to správne miesto podporovať sa tu, TTIP alebo a, e, iné veci. My sme v parlamente už primali stanovisko na túto tému Takže sa mi nezdá, že by toto bolo to správne miesto, hoci e, nejaká všeobecná poznámka e, sa tam uviezť dá. Viacero pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o zlepšenie nariadenia, napríklad transparentnosť rád a tak ďalej, tak tieto návrhy ja podporujem vo všeobecnosti. Ďalej návrhy o potrebe viac sa venovať malým a stredným podnikom, ako tieto môžu profitovať ako ich zamestnanci môžu profitovať z EGF, význam sociálneho dialogu vo všetkých fázach pri uplatňovaní a implementácii. S týmto súhlasím istotne. Jeden z návrhov, a nespomínam si, kto o tom hovoril o rekonverznej politiky, Viem, že to bol pán Alexander. Mm, takže ak niekto o tom viete viac, prosím, vysvetlite mi to. Niekoľko návrhov sa týkalo znižovanie, znižovania toho čísla z 500 na 200. Ja v zásade nie som proti, ale táto diskusia prebehla už aj minule. A chcem kolegom povedať, že je tu výnimka, kedy členská krajina môže požiadať pri číslach nižších, podstatne nižších ako 500 a až 50-60 tých žiadostí sa týkalo práve takýchto nižších počtov než 500. Takže takáto možnosť tu už je. A zrejme aj dobre funguje. Možno to nevyžadujú všetky, všetky členské krajiny. Ale existuje to. Takže nie som si istá, či zmena nariadenia týmto smerom bude mať nejakú pridanú hodnotu. Viem, že minulé boli takí, čo chceli snižovať, aj takí, ktorí boli proti. A moje stanovisko bolo také, že je výnimka, tá možnosť existuje a to by malo byť postačujúce. Lebo keď sa pozrieme na tie žiadosti z členských štátov, tak e, sú tam také, kde ide o nižšie počty prepustených. Urýchlenie postupov, včas na intervencia, s tým každý súhlasí. My sme sa pozreli na EGF, rôzne fázy, naozaj dopodrobná minulý raz. A ja som samozrejme ochotná hovoriť s kolegami, prosím, obrate sa na mňa so špecifickými návrhmi, konkrétnymi, praktickými, kde sa to dá zrýchliť. Ak eh, takéto návrhy máte, sem s nimi. Pozitívne návrhy ďalšie sa e, venovali e, odbornej príprave, aby to boli do budúcna orientované sektory a tak ďalej. Potom výnimka o potrebách schvalujem. A teda boli návrh žiadajúce o pokračovanie tejto výnimky. Niektorí v návrhoch hovoria, že len 33 príjemcov sú ženy. Neviem, čo sa s tým dá urobiť, ale uh, s kolegami sa o tom pozhováram. Dva či tri návrhy sa týkali toho, že by krajiny mali mať agentúru silnú, ktorá by toto riadila a že by tu bola flexibilita, pokiaľ ide o žiadosti týkajúce sa potrieb napríklad, aby boli zapojené potrebné náležité organizácie. Áno, je to dobrý nápad, flexibilita v členských štátoch eh, a zároveň zlepšenie fungovania EGF. Kolegovia chceli vypustiť ten odsek, kde hovorím o ďalších pozitívnych vplyvoch EGF mimo nezamestnanosti. Áno, na niektorej úrovni vidím toho význam, ale uh, myslím, že to zvýšenie zamestnateľnosti, teda že ľudia sú ochotní hľadať si miesto a keď sa pozrite na potreby niektorí z týchto ľudí nikdy neboli v nejakej inej forme zamestnaní. Takže toto je vec, na ktorej sa môžeme, na ktorej sa môžeme dohodnúť. Takže ďalšie otázky, o ktorých si s vami rada podiskutujem. Under Article 7b Odsek 7b a ten strop. Tomu bolo viacero návrhov. Ja to vnímam tak, že sme to minule chceli znížiť, bojovali sme za to, aj sa to do istej miery podarilo. Ja osobne by som podporovala zníženie tohto stropu, ešte ďalšie, ale musím povedať, že v konzultáciách v si s touto správou som naozaj dostala jasný signál, že tohto by sme sa nemali dotýkať. Dáva to flexibilitu zamestnancom, napríklad pokiaľ ide o Belgicko, tam sa využilo iba 5 na pomoc e, pracovníkom, napríklad príspevok na mobilitu a tak ďalej, že to je maličký stimul pre pracovníkov. Ja som teraz z konzultácií mm, dostala presne opačný signál. Potom pozmeňovacie sa ktoré e, ľutujú zniženie financovania EGF, s tým sa tiež dá len súhlasiť. Takže toto sú vo všeobecnosti tie body, ktorým sa kolegovia venovali. Ešte raz ďakujem. A bola by som rada, keby kolegovia, ak majú niečo konkrétne, keby vystúpili a vysvetlili mi hlavne tie návrhy, ktoré som sa pýtala. A teda dúfam v dobrú spoluprácu s tými spravodajcami a teším sa na spoluprácu so všetkými. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz vystúpia tieňoví spravodajcovia. Pán Šogor za EPP. Ďakujem. Vystúpil by som po anglicky. Tiež sa teším, že tých návrhov bolo toľko. Vidíme, že prepušťanie je veľmi dôležité, ako aj úloha EGF v tejto súvislosti. Niektoré z týchto návrhov sa týkajú veci, ktoré nespadajú pod EGF, väčšina z nich však tú správu ešte vylepší. Hlavne vítam návrhy vrátane spravodajkyniných, ktoré hovoria o potrebe vyhodnocovania a predvídania potrieb lokálnych trhov práce, aby sa podarilo prepustených rýchlo znova zaintegrovať do trhu práce, ďalej včasná intervencia členských štátov, aby sa obsiahli všetci príjemcovia, ďalej potreba zaoberať sa koncentrácií do niektorých výrobných sektorov, ako napríklad stavebníctvo, a potom e, aj malé a stredné podniky a ich prepustení. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou a s spravodajcami a teším sa na prípravu kompromisov. Ďakujem. Ďakujeme pani Úskok za SAD. Ďakujem pekne. A ja sa chcem pani Harkin poďakovať za odvedenú prácu. Naozaj detailnú. A ďakujem aj tým spravodajcom za doplňovacie návrhy. Teším sa na spoluprácu a myslím si, že je zjavné, že úlohu EGF všetci berieme veľmi vážne. EGF má veľký význam a musíme sa zo všetkých síl snažiť, aby sme jeho fungovanie posilnili a vylepšili A myslím, že politické skupiny si v tomto do veľkej miery zajedno. Naše pozmeňovacie návrhy, tie sa týkajú otázky, ktorú sme už vo výbore nadniesli. Ide o obchodné dohody EÚ. Ide o to, že tieto často vytvárajú situácie, ktoré spúšťajú podporu z EGF a musíme si uvedomiť, že EGF nemôže byť riešením prepušťaní vyplývajúcich z nedobrých obchodných dohôd. Nie, že by sme boli proti obchodu, ale chceme zabezpečiť, aby sme nespôsobovali problémy na jednej strane a potom na druhej strane sa ich snažíme nejako riešiť. Čiže akoby ľava ruka nevedela, čo robí. E, práva EGF e nemá 100 prostriedkov vzhľadom na úlohu, ktorú splňa, preto vyzývame k ďalším prostriedkom a tiež musíme zabezpečiť, aby sa tento fond používal v prípadoch, kde tie potreby sú najciteľnejšie, napríklad keď sa to týka celých sektorov a ich reformy podpora štruktúrálneho prispôsobenia, nie jednotlivých firiem, ktoré Európu opúšťajú. A predložili sme aj návrh týkajúci sa európskych pravidiel reštrukturalizácie, takých, ktoré sú právne záväzné. Parlament komisiu o toto v minulosti žiadal. A myslím, že je naozaj najvyšší čas e, znova sa na komisiu obrátiť. EGF má byť núdzovým riešením. Ale nie je to nič núdzové, ak sa to používa systematicky e, z nesprávnych dôvodov. Firmy musia prevziať väčšiu odpovednosť za svoje činy. A tiež zdôrazňujeme to, že chceme lepší dohľad pokiaľ ide o dopad prostriedkov z EGF, teda mandát pre Eurofond a zvyšia, vyššia transparencia, väč, vyššia transparentnosť. Čiže obmedzené zdroje, keďže sú teda obmedzené, tak musia byť naozaj využívané e, náležitým spôsobom. Takže ešte raz ďakujem za vašu prácu doposiaľ, pani Harkin, a podporíme vás vo vašom ďalšom úsilí. Ďakujem. E pán Krasnodebský teraz. Ten tu nie je. Nevidím tu ani nikoho, kto by ho mohol nahradiť. Takže Lynn Boylan za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj spravodajkyni za jej prácu na návrhu správy. Ja sa vyjadrím špecificky k našim návrhom. Tieto vychádzajú skúsenosti pri implementácii EGF v Írsku a vyplývajú aj z konzultácie s viacerými aktérmi v Írsku. A jeden z najväčších problémov, ktorý vyvstal z diskusí, to je zlé, zlé načasovanie, alebo uh, neskoré uh, vyplácanie prostriedkov s tým, že tí, ktorí potrebovali tú podporu, ju nakoniec nedostali, keďže sa proste musí vrátiť. Napríklad Lufthansa Technik 1,5 miliónov z tých štyroch sa budú vrácať, e, nevydali sa, nevynaložili sa, to sa týka z septembra tohto roka, potom eh, chýbajú informácie, chýba transparentnosť o tom, ako sa implementuje na úrovni členských štátov EGF. Navrhla som aj návrhy, ktoré komisiu vyzývalo, vyzývajú, aby v členských štátoch bola taká gestorská agentúra pre programy v rámci EGF a tieto gestorské agentúry by mali kompetencie, ktoré by zvýšili mieru využitia prostriedkov a boli by eh, teda podradené parlamentu a komisii parlamentu príslušnej krajiny a komisii. Ďalej vyzývame komisiu a príslušné orgány v členských štátoch, aby takéto niečo bolo povinné, aby eh, pripravili odhadované výdavky a tak, aby teda vlastne tie prostriedky mohli byť využité v plnej, plnej e, miere. A chceme, aby komisia obsahy a závery a takéto e, previerky zverejnili. E, takže takýmto spôsobom zvyšiť transparentnosť a kontrolu zo strany verejnosti. Predlženie lehoty na dva roky, tej intervenčnej, to sa nám pozdáva a tiež vyzývame komisii v jednom z návrhov, aby zmenš, zmenila tú lehotu, aby sa to týkalo dátumu podania žiadosti a nie schválenia. O toto, požad- o toto žiadali samotní aktéry v rámci konzultácií. Ďalšia vec, vzdelávanie, odborná príprava, školenia, často sú to viacročné kurzy a ten fond – často teda prestáva financovať e, pred skončením e, daného školenia. Čiže aby sa viacročné finan- školenia financovali, ak ten kurz, e, jeho začiatok spadá do tej stanovenej lehoty. Čiže toto je ďalšia zmena, ktorú požadujeme. Ďalej, absorpcia fondov prostriedkov z EGF eh, na národnej úrovni a vyzývame organizácie, alebo vyzývame, aby tieto organizácie mohli byť zapojené v, eh, už v ranných fázach implementácie programu, pretože oni eh, sú priamo v teréne a sú schopní identifikovať aj potreby, aj príjemcov. Ďalej krajiny by mali mať možnosť zapojiť e, tejto organizácie ešte vo väčšej e, miere, ak to uznajú za vhodné. Ďalej boli problémy s nezávislým preskúmaním implementácie EG na národnej úrovni so zameraním sa na e, osvedčené postupy a celkové zlepšenie. Áno, tie peniaze sú obmedzené, čiže musím zabezpečiť, aby sa využívali efektívne. a taktiež pokiaľ ide o Youth Employment Initiative a e, koordinácia s EGF. Toto je ďalšia oblasť, ktoré sa týkajú naše pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na spoluprácu s spravodajkyňou a s tými spoluprácami na príprave kompromisov. Danke, Tatiana Čtanúka. Yes. Ďakujem, pani Ždanuka. Chcem sa vyjadriť v mene eh, pani Moniky Ivana, ktorá eh, sa musí účastniť zásadnutia koordinátorov iného výboru. K tým eh, hlavným bodom našej skupiny súhlasíme so spravodajkyňou, pokiaľ ide o znižovanie Prahu. Výnimka bude 4.2 a poskytuje dostatočnú flexibilitu v tejto oblasti. Ako sa už spomenulo, na predchádzajúcom zasadnutí naša hlavná obava už bola spomenutá. Niektoré krajiny profitujú z eh, eh, financovania, aby odľahčili povinnosti členských štátov. Tam treba vytvoriť jasné pravidlá, ktoré by toto znemožnili. Pokiaľ ide o Eh, mieru eh, príplatkov, poplatkov, chceme zni- znižiť teda ich pomer. Predložili sme 16 pozmývacích návrhov a eh, tešíme sa na prácu na kompromisoch spolu s pani spravodajkyňou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Laura Andžeja, FDD, na nie je. Slovo má teda pán Martin na, v mene Laury Picoto. Ďakujem, pán predseda. Ospedlňujem pani Bizoto. Ja prečítam text, ktorý mi pripravila, ale ešte predtým osobne sa chcem poďakovať pani Harkin za jej právu. Naozaj veľmi objektívnu, úprimnú. Jasne povedala, že tie analýzy dopadov sú nepostačujúce, že v celom systéme je príliš veľa aktérov a že malé a stredné podniky nie sú dostatočne pokryté. A pokiaľ ide o pani Bizoto, jej stanovisko, prečítam kolegyne, kolegovia, ja súhlasím s vystúpeniami kolegov, ktorí chcú do tohto textu zapísať uh, uh, veci, Eh, ktoré umožňa vidieť fond EGF v celkovom kontexte v minulosti a do budúcna. Tento fond bol vytvorený ako eh, naliehavý nástroj pre tých, ktorí prišli o prácu, na pomoc vzhľadom na rôzne faktory, ako napríklad globalizácia alebo hospodárska kríza. Ja sa teším, z úvah kolegov, ktorí hovoria, že minulé využitia tohto fondu jasne ukazujú, že obchodná politika Európskej únie a úsporné politiky, trojky, že toto bol dôvod fenoménov ako napríklad presun, delokalizácia, relokalizácia, reorganizácia produkcie a externalizácia, ktoré spôsobili prepušťanie našich občanov. Ja súhlasím s tým, že momentálne hospodárska kríza vplyvá hlavne na malé a stredné podniky, teda do 500 zamestnancov a preto si myslím, že je potrebné ten prach znížiť, aby sa umožnil prístup k EGF. Na záver, e, teda tento fond nerieši problém nezamestnanosti v Únii a do budúcna dúfam, že tento fond sa nestane nejakou oficiálnou výhovorkou, vďaka čomu EÚ bude naďalej mať obchodné dohody, ako napríklad TTIP, čo by viedlo e, k 600 tisíc strateným pracovným miestam. A do budúcna dúfam, že EGF bude transparentnejší a zabezpečí prístup verejnosti ku všetkým dokumentom týkajúcich sa či už žiadosti alebo eh, správ interných auditov z výjazdov, z kontrolných výjazdov. Ďakujem pekne. Takže dúfam, že som splnil svoju úlohu. Jawohl. no. Tým sme uh, ukončili uh, kolo tieňových spravodajcov. Slovo má teraz Agnes Jungerius. A chcel by som uh, využiť príležitosť toho, že som členkou INTA aj EMPL, aby som uh, sa vyjadrila k stanovisku INTA. Tam sme sa tiež snažili o vypracovanie kompromisov čo by mohlo napomôcť e, práci, e, ktorej sa ide venovať Marian e, Harkin. Ja chcela by som povedať niečo z perspektívy INTA k globalizačnému fondu, pretože ako pani Ulfskok povedala, toto nie je tá príležitosť na to, aby sme uh, sa nejako vyjadrili uh, proti obchodným dohodám. Snažili sa opraviť zlé dohody. Keď samozrejme na výbore INTA my uh, sa snažíme uh, o tie správne, tie dobré dohody. Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že aj vo veľmi dobrých obchodných dohodách tu vždy budú e, tí, ktorí stratia, tí, ktorí získajú. A samozrejme, ak e, svoju prácu odvedete dobre, dúfate, že e, bude viac tých, ktorí získajú, ale samozrejme tí eh, občania, ktorí mm, pracujú v tých sektoroch, ktoré stratia, tým treba pomôcť, aby sa opäť dostali na eh, pracovný trh. A veľmi často, namiesto toho, aby sme sa venovali otázke strácania sektorov či regiónov, Eh, ľudia skôr poukazovali na EGF, namiesto toho, aby eh, sa venovali tej skutočnej diskusii, ako sa pohnúť, ale ako pomôcť tým eh, zamestnancom, firmám, regiónom. A línia, ktorú sme sa snažili nájsť v stanovisku INT, bolo, aby sme tu mali už vopred naozaj dobré hodnotenia dopadov a v kombinácii s, lepšou, s lepšími informáciami a konzultáciami pre tých, e, ktorí sú zainteresovaní. A e, v stanovisku INTA dokonca žiadame určitý národný sociálny plán, alebo ako to nazvať, zamestnania, zamestná, zamestnávateľia, zamestnanci by si spolu sadli a venovali sa tejto veci vopred, e, skôr než by e, čakali na ďalšie kroky. A tiež žiadame o zníženie stropov e, pre možnosť čerpať prostriedky z EGF, pretože ak chcete naozaj vyslať posolstvo, že sme tu aj pre tých, ktorí strácajú v tom veľkom boji, ktorý predstavuje globalizácia. Tam bude dôležité mať naozaj jasné posolstvo. A tiež je možné teda sa vyjadriť týmto smerom. Tiež sa vyjadrujeme k nástrojom e, na e, ochranu e, obchodu. Súvisí to napríklad s diskusiami v súvislosti s postavením trhovej ekonomiky pre Čínu. No a ja dúfam, že nájdete možnosti zapracovať takéto aspekty aj do správy výboru Ample. Ak by som mohla byť nejako nápomocná, um, som k dispozícii aj pre prípadné objasnenia. Ďakujem, Maria Arena teraz. Ďakujem, ďakujem Marian za jej prácu. Pokiaľ ide o, G, o EGF a túto správu. A ďakujem aj Maríte za jej spoluprácu so spravodajkyňou. Ja som na tom podobne ako predrečníčka, som nielen v výbore MPL, aj vo výbore INTA. A myslím si, že je naozaj potrebné uvažovať o využívaní EGF v súvislosti s obchodnými politikami, ktoré vedie momentálne Európska únia. Čiže chceme, aby tu boli posúdenia vplyvov, hĺbkovejšie, zo sektorálneho aj z regionálneho hľadiska, aby sa tie zmeny vyhodnotili. Lebo ako si ty vravela, aj v najlepších e, obchodných dohodách, aj tie spôsobujú e, straty v niektorých sektoroch, v niektorých krajinách, čiže je potrebné vždy posúdiť vplyvy dohôd, ktoré uzatvárame. Musíme dávať ale veľký pozor v súvislosti s EGF, v súvislosti s regiónmi, ktorých sa to najviac týka, keď následujú roštralizácie v sektoroch koncentrované v nejakých regiónoch, tak môže vyvstať aj tzv. dezertifikácia týchto regiónov, ich opušťanie, pretože už nebude možné eh, tých eh, zamestnancov presunúť niekam inám, lebo priemysel bude eh, úplne neexistujúci. Čiže vytváranie pracovných miest v regióne, toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá a je potrebné ju podporovať vo väčšej miere, než tomu je teraz. Pretože je naozaj potrebné postarať sa o to, aby európske regióny nevymierali, aby uh, ich neopúšťali ľudia, hospodárska aktivita a tak ďalej. Ďalšia vec v súvislosti s fondom súvisí s znovu zapojením. Áno, NIC sa majú na týchto aktivitách podielať ale znova opakujem, v regiónach, ktoré e, strpia nezamestnanosťou veľmi, tak tam je veľmi zložité dať možnosť mobility týmto mladým, ktorí často nemajú dostatočné kvalifikácie, čiže musia byť špecifické programy pre takýchto mladých. Napríklad dnes ráno sme hovorili o vedeckých programoch, takéto je potrebné pre NIC um, podporovať v prípade tých menej kvalifikovaných vrstiev. Ten fond samozrejme nie je riešením všetkého, ale sú tu ďalšie fondy, ktoré uh, sa tiež využívajú ako sociálny fond, čiže prosím, nezmiešavajme cieli, ciele uh, e, EGF s cieľmi iných 150 miliónov v EGF eh, nepostačuje na vyriešenie všetkého, je potom využívať aj ostatné fondy, ako napríklad ten sociálny alebo pre regionálny rozvoj, ktoré tiež umožňujú um, nejaké eh, reštrukturalizácie alebo uh, nejaké uh, kurzy. Ďakujem. Ďakujem, ty sme ukončili kolo diskusí členov výboru. A teraz už by som vyzval komisiu, Žila Tamáš aby sa vyjadrila. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som úprimne poďakovať parlamentu, tomuto výboru a spravodajkyni za prácu e, a pozornosť, ktorú venujú EGF v tejto diskusii. Zo strany komisie by som chcel e, sa iba vo všeobecnosti vyjadriť opäť k skupinám pozmývacích návrhov, e, nie ku konkrétnym e, z nich. Chcel by, som, chcel by som začať ako pani Harkin. Očakávanie zmien a reštrukturalizácia je určite z pohľadu komisie nie je úlohou EGF. Nie je úlohou EGF predpokladať, anticipovať zmeny v aktuálnej forme alebo nasledovať určité obchodné e, dohody predpokladať ich dopady v aktuálnej forme EGF e, nepracuje týmto smerom, to chcem vám predpovedať. A tiež by som e, chcel sa venovať otázke, čo môže robiť komisia už teraz. V EGF, e, myslím, sme mali veľmi silnú štruktúru vzájomného učenia s implementačné e, agentúry z členských e, štátov sa stretávajú dvakrát ročne a my sa snažíme e, tam zabezpečiť vzájomné učenie sa všetkých strán, snažíme sa identifikovať najlepšie postupy v členských štátoch a zabezpečiť zdieľanie know-how z tých členských štátov, ktoré nie sú také úspešné v týchto určitých aspektoch. A z tohto pohľadu myslím, že lepšia implementácia je e, kľúčovým výrazom aj e, venovanie sa regionálnym aspektom EGF. To sú všetko aspekty, e, ktoré môžeme prevziať pre tie zasadnutia vzájomného učenia sa s členskými štátmi, ktoré sú pred nami. A tiež by som chcel Eh, povedať, že určite eh, chceme zlepšiť eh, komunikáciu, informáciu EGF, aby čoraz viac národných, regionálnych, miestnych aktérov sa dozvedelo EGF a príležitostiach, ktoré poskytuje. A chcem zopakovať, ako už na úvod, že ďakujem spravodajkyni a spravodajcom za ich e, e, návrhy a komentáre, ktoré e, zvážime patrične, keď dostaneme k dispozícii kompromisný text. Ďakujem. Ďakujem. Na záver Marian Harkin. Thank you, Chair, and thank you Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili, všetkým tieňovým spravodajcom, ostatným kolegom. Vážim si ich perspektívy Súhlasím, e, koncentrácia a konštrukcií v určitých sektoroch, ako to spomenul pán Sogor, a e, niekoľko vašich návrhov na objasnenie textu považujem naozaj za veľmi pozitívne. Súhlasím s pani Úvskok, e, pokiaľ ide o hľadanie riešenia na nejaký problém a vytvorenie ďalších. Takže ja sa budem teraz venovať viacerým um, veciam, ktoré zaznelo, potom sa k tomu ešte vrátim. Z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli uh, predostreté, je jasné, že EGF sa uh, využíva ako figový list, ako príležitosť pre e, komisár pre obchod alebo ostatných, na to, aby povedali, áno, prišli sme o pracovné miesta a každá obchodná dohoda bude znamená státu pracovných miest ale my e, sa tým zaoberáme, my to riešime. EG vo svojej aktuálnej forme 150 miliónov e, ročne, nie je to len tá form, e, nie sú to len tie zdroje, ale aj tá forma. No, to malo byť, to treba k tomu sa politicky vyjadriť jednoducho. Ide o to, či by sa mohol nejako prispôsobiť EGF, ale ide o politické vyhlásenie, že nemôžete povedať, že je možné Eh, zrealizovať nejaký obchodný deal a že tam budú straty pracovných miest a potom tam je tento maličký fond EGF, eh, ktorý to vyrieši. Súhlasím s pani Úvskok eh, v tom, čo hovorí o podporovaní štruktúrálnej adaptácie. Myslím, že potrebujeme do detailu o tomto diskutovať, o tom, čo môžeme urobiť, aké návrhy pripraviť a opäť ako v otázke obchodu. Nič nám nezabráňuje urobiť politické vyhlásenie o tejto téme. Súhlasím, ide o, o fond e, zaberajúci sa e, naliehavosťou. Boylan to spomenula. E, sú tam pozitíva aj negatíva. Ľudia dostanú prácu a už potom nepotrebujú EGF to sa samotné pozitívne, takže treba rozlišovať medzi pozitívami a negatívami, ale tiež súhlasím v tom, že možno v rámci nejakej strednodobej revízie Prepačte, nechcem to, nechcel som to takto povedať. Každý členský štát by sa mal zaoberať tým, ako program eh, eh, postupuje aby porozmýšľali, či by mohli prostriedky, o ktoré žiadali, byť použité pre tých, ktorí e, e, žiadali o prístup k EGF, skôr než e, aby posielali sumy späť. Myslím si, že tam to nedostatočné čerpanie je na približne na úrovni 50 a to z viacerých dôvodov, niektoré sú pozitívne, niektoré negatívne. Ak ich môžeme navzájom rozlíšiť od seba, tak to by bolo veľmi dobré súhlasím s tou agentúrou, flexibilitou, ktorá to, ktorú to dáva členským štátom. No a pokiaľ ide o poslednú revíziu EGF, nedostal som dostatočnú e, podporu pre moje návrhy, ktoré sa týkajú preškolovania. E, veľmi často Trojročné kurzy sú tam minimum, ale argumentovalo sa, že toto je fond pre naliehavé otázky, sociálny fond. No ale uvidíme, či sa nám podarí získať opätovne podporu. No a naozaj podporujem výnimku pre e, poskytovanie po rok 2017. A pani Vana hovorila o článku 7p o eh, dvore auditorov, o tom treba diskutovať. Dúfam, že nájdeme k tomu zhodu. Pani Bzusto hovorila o malých a stredných podnikoch, to je veľmi dôležitý bod, znižovanie Prahu. Opäť musíme o tom diskutovať a e, zistiť, či by to malo podporu. Ja nie som proti v princípe. Ide o to, či to zlepší E, nariadenie e, transparentnosť, prístup dokumentom, s tým súhlasím, ale diskutovala som o tom s komisiou a sú tu samotné členské štáty, ktoré nezverejňujú dokumenty. Takže myslím, že k tomu by sme sa mali silne vyjadriť. A ďakujem vám za váš príspevok e, zo strany INTA. Dva veľmi dôležité body tu zazneli, myslím. Jedným e, z nich je skutočnosť, že v každom obchodnom, e, e, v každom obchodnom dopade máte tých, ktorí vyhrajú, tí, ktorí prehrajú a potrebujeme to mať dobré hodnotenie dopadov. Nezoberieme sa detailami, zatiaľ hovoríme o sektoroch a regiónoch. Ak 600 e, tisíc ľudí príde o pracovné miesto v nejakej oblasti, môžu sa e, presunúť, presunúť z jedného miesta na druhé automaticky. Takýto typ modelu sa e, jednoducho nezaoberá naozaj s tým dopadom ani na sektor, ani na daný región, takže potrebujeme naozaj vhodné, dobré hodnotenie dopadov. Ak ste proti obchodu, ste proti obchodu, chápem, že vy nie, ale niektorí ľudia jednoducho si neželajú obchod. Takže e, nech to povedia. Ale ak e, to podporujete, tak e, potom musíte byť schopní poskytnúť návrhy, ktoré zabezpečujú čo najlepší výsledok. A dobré hodnotenie dopadov môže pomôcť. Maria Arena spomenula otázku regiónov fond nevyrieši všetko, súhlasím. E, komisia hovorila o anticipácii zmien, čo to nie je úlohou EGF, ja s tým súhlasím. Ale možno nájdeme nejaký spôsob, aby sme e, e, zdôraznili dôležitosť toho, aby, aby k takémuto niečomu dochádzalo. Ja podporujem komisiu eh, v tom, čo robí. Snažíte sa eh, pozbucovať eh, vzájomné učenie sa. Viem, že podporujete, aby sa členské štáty navzájom od seba učili. Máte v tejto oblasti dobré schémy, to je dôležité. Takéto všeobecné hodnotenie toho, čo som si vypočula, by som teda rada urobila. Väčšina toho, čo som si vypočula, je pozitívna. Kolegovia chcú zlepšiť toto nariadenie takým spôsobom, ako to len je možné a ja verím, že sa nám podarí dospieť dohode v tejto oblasti. Ďakujem, Marian Hákin. Tým sme e, ukončili prednanie tohto bodu. Na M tom bude hlasovať 15. alebo 16. júna. Dovtedy treba ešte odviezť veľký kus práce. Počul som všetkým tým spravodajcom a spravodajkyniam. Želám dobrú prácu, veľa úspechov. My sa uvidíme opäť 30. mája od 15.30 do 19.30. Takto, znie, e, takto vyzerá v mojom e, programe. Takže 15.30 až 19.30. 19.00. Mám tu korektúru. Takže 15.30 až 19.00 a to je všetko. Pekný večer a e, príjemnú ďalšiu prácu.